You... Prepačte, že vám musím povedať, musím vám povedať, aby ste sa prestali boskávať, takže vítajte v Európskom parlamente, uh, vo výbore ITRE. Chcem vás všetkých poboskať na privítanie, samozrejme len dámy. Nuž a môžeme začať. Uh, pred sebou vidíte teda, dúfam, že ste si užili vynikajúcu dovolenku. Pravdepodobne viacerí z vás e, vo vašej krajine. No a teraz by sme prešli na program. Prvý bod je prijatie programu. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak môžeme prijať eh, program v, takom, v takej podobe, v akej je. Teraz druhý bod oznámenia predsedajúceho. Nuž, keby som vám mal čo povedať, tak už by som to bol povedať na, už by som to bol povedal na úvode, takže to je všetko. Teraz bod číslo 3, normy občianského práva v oblasti robotiky. Je to veľmi dôležitý bod, drahí kolegovia. Stanovisko prispeje k júlovej správe o normách občianského práva v oblasti robotiky. Správa poskytne postoje parlamentu k tomu, akým spôsobom tento rýchlo narastajúci sektor by mal byť regulovaný, tak aby e, sa Európa zlepšovala, e, pokiaľ ide o e, konkurencieschopnosť v oblasti robotiky v celosvetovom meritku. Viacero z týchto bodov spadajú pod kompetenciu ITRE, čiže v podstate je to taká naša téma, Samozrejme, normy občianského práva, to, je, e, to spadá do kompetencie Jury, ale takmer všetko ostatné spadá e, pod ITRE, ako napríklad priemyselná politika, využívanie robotiky vo vesmíre, digitalizácia, telekomunikácia, telekomunikačné otázky a tak ďalej, výskum, inovácia a tak ďalej. Digitalizácia, komunikácia. je to teda e, približuje sa to k našemu bývalému spravodajcovi, ale je tu nová spravodajkyňa pani Kalas. Ak by som mohol, tak na úvod Kaja by som uviedol, e, by som vám dal slovo. Prvý prejav po letnej prestávke. Máte slovo normy občianského práva v oblasti robotiky. Ďakujem. Ďakujem, že ste na mňa uvalili takýto nátlak. Som rada, že som späť. Čo sa týka robotiky a umelej inteligencie, myslím si, že rast tohto sektora musí predstavovať našu prioritu. E, viac ako obavy a rizika, ktoré sú s tým spojené, e, bolo napísaných veľa kníh o tejto oblasti, o ukončení ľudstva a ďalších veciach, ktoré spôsobujú obavy a strach u ľudí, ale nepovedalo sa dosť o spolupráci medzi robotmi a ľuďmi. Takže e, na čo sa odkazujem okrem iného v mojom stanovisku je, že existujú štúdie, ktoré preukazujú, že eh, týmy robotov a ľudí by mohli byť o 80 viac produktívne ako každá z tých skupín sama o sebe. Samozrejme, eh, možno existujú rôzne štúdie, by ste mohli povedať, ale ten bod je veľmi jasný. Mali by sme sa zamerať na spoluprácu s robotmi. No a mala by to byť spolupráca. Nie, že by jedno nahradilo druhé potom prekonávanie potenciálnych bariér pre e, rast robotiky v Európe vzhľadom na e, jeho dôležitosť pre ekonomiku, e, predovšetkým priemysel. Ide o modernizáciu legislatívy, potrebujeme usmernenia, ktoré by zabezpečili rast v tejto oblasti. Takisto dôležité je, že nedôjde k rastu, ak nebude existovať digitálna infraštruktúra a konektivita, keďže autonómne roboty budú môcť fungovať len na základe toku dát v reálnom čase. Takže takisto by sme mali mať e, na zreteli e, Spektrum a Telekom. Pokiaľ ide o dáta, e, prístup k údajom, interoperabilita, cyber, teda kybernetická bezpečnosť, ale aj otvorenosť jednotlivých procesov, pokiaľ ide o rast v tejto oblasti E, otázka údajov bude stále dôležitejšia a e, užívateľia e, by mali mať prístup. Je tu vyčerpávajúca príloha toho, čo by malo byť zapracované do legislatívneho aktu ja vo svojom odporúčaní uvádzam, že komplexné pravidlá len budú e, brzdiť inováciu. Potrebujeme priestor pre expertov, inžinierov, aby vybudovali e, etický kódex. Musíme poskytnúť priestor súkromnému sektoru pre e, inovatívne licenčné režimy. No a je toto, veľ, toto je veľmi dôležité, ak chceme, aby Európa viedla v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Takže chcem len spomenúť, že toto stanovisko sa zameriava na e, kompetencie nášho výboru, aby všetko toto bolo zohľadnené v stanovisku Jury. Takže veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne za váš prejav, Kaja. Teraz e, tieňoví spravodajcovia v mene EPP. Ďakujem, pán predseda, aj ďakujem Kaja za úvodný prejav aj za spolupráciu, pretože sme zahájili našu spoluprácu ešte pred prázdninami. Niekoľko bodov. Treba uznať, že rozvoj e, tejto technológie v oblasti robotiky naznačuje interakciu ľudských robotov, pokiaľ ide o vzťah medzi ľuďmi a robotmi vo všeobecnosti. Po druhé, E, školenie, výskum a rozvoj, ako aj e, školiace aktivity v tejto oblasti. Toto predstavuje dôležitú súčasť inovačnej ekonomiky. Po tretie, Európa musí čeliť výzvam rastu a inovácie, Eh, kde eh, malé a stredné podniky a globálne spoločnosti môžu spolupracovať na tom, aby inovovali eh, túto technológiu v globálnom meritku. Inovácia a miesto na trhu, toto sú dôležité strategické ciele. Po štvrté, malé a stredné podniky a začínajúce podniky sú mimoriadne dôležité a predstavujú dôležitú časť oblasti robotiky, pokiaľ ide o vytváranie eh, dodavateľského reťazca, ide o otváranie nových trhov a zaplňanie medzier eh, hodnotnými eh, službami. Takže malé a stredné podniky a začiat, začiat, začínajúce podniky E, bude to mimoriadne dôležitý nástroj v rámci e, súkromno-verejného partnerstva v oblasti robotiky po piatej. Myslím si, že zo strednodobého hľadiska e, technológia v oblasti robotiky bude mať oveľa disrupč, viac disruptívny dopad na iné ako výrobné priemysle, ako napríklad bezpečnosť a zdravotníctvo, polnohospodárstvo a tak ďalej. A po šiesté, myslím si, že v medicíne roboti naďalej prispievajú eh, v oblasti napríklad chirurgie a vykonávajú repetitívne postupy, majú potenciál zlepšiť výsledky eh, eh, v rehabilitácii a poskytujú logistickú podporu v nemocniciach. Čiže kľúč je v tom, akým spôsobom budeme riešiť tok údajov medzi robotmi a, pracujúcimi lekármi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, za SND pani Werner. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Ďakujem pekne pani Kalasovej za veľmi dobrý návrh. Ešte tu je veľa neistôt, pokiaľ ide o to, že ktorým smerom sa robotika bude vyvíjať a ako to zmení trh práce. Roboty transformujú digitálne údaje, a robotika je preto spojená aj s digitalizáciou priemyslu. Je to veľká výzva, tieto sa prekrývajú, pokiaľ ide napríklad o rozvoj digitálnych infraštruktúr, ako aj pokiaľ ide o dopad na zamestnaných. A podľa štúdií, ktoré tu máme, je vlastne možné ušetriť pracovné príležitosti, ale aj získať podľa štúdie. Keď sa pozrieme na otázku zamestnanosti, v súvislosti s robotikou, na to nesmieme zabúdať a toto treba v tom návrhu ešte upresniť. Je dôležité, aby sme sa pozreli na otázku kyberbezpečnosti, treba to doľadiť, pretože každý krok budú vlastne dopredu prináša určité výzvy, pokiaľ ide o údaje, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, to všetko treba potvrdiť, zabezpečiť a musíme sa zamyslieť nad tým, ako vlastne bude tu podporovať Európska únia celý tento proces. A chýba mi v tom návrhu ešte aj medzinárodná dimenzia. V Nemecku čínsky, čínske fúzia Kuka to vzbudilo veľkú diskusiu v Nemecku a my ešte zaostávame za výrob, po výrobe robotov za takými krajinami ako napríklad Čína a preto opakujem moju požiadavku vo vzťahu ku komisii, aby sme konečne mali priemyselnú stratégiu, ktorá bude aj túto úlohu v týchto dôležitých branžách brať do úvahy a aby sme vedeli, ako know-how vytváranie pracovných príležitostí sa dajú udržať v Európe. Takže moje pozmeňujúce návrhy sa budú sústrediť práve na tieto aspekty, ktoré som vymenovala a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani teraz zaguje pán Silikiotis. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa takisto chcem poďakovať pani Kalasovej za jej prácu a za tú dobrú spoluprácu, ktorá tu prebehla. Pokiaľ ide o robotíku, tá prináša so sebou príležitosti z dlhodobého hľadiska, ale takisto je jasné nám všetkým, našej politickej skupine, že to nebude iba rúžové, Musíme brať do úvahy aj zodpovednosť, ktorú máme v rámci spoločnosti, pokiaľ ide o udržanie eh, štandarda, životného štandardu, prosperity. A je možné, že robotika otvorí nové vysokokvalitatívne pracovné príležitosti a toto takisto zlepší a posilní naše zručnosti a naše kapacity v tejto oblasti, ale musíme robiť všetko preto, aby sme anticipovali nedostatky, ktoré momentálne vidíme v reálnom hospodárstve, pokiaľ ide o juh Európskej únie, kde vlastne v poslednej dobe vidíme proces odpriemyselňovania a myslím si, že inovácia v oblasti robotiky môže byť jedným z, jednou z možností napraviť to a zabezpečiť opätovnú reindustrializáciu. Musíme rešpektovať potreby, špecifické potreby malých a stredne veľkých podnikov, a pretože vlastne nebezpečenstvo je to také, že tu nebudú zdroje. Budú tu nové sektory, Takže sú tu určité pasce, ktorým sa musíme vyhnúť a zvládnuť ich. Takisto je tu možnosť, že pracovné príležitosti jednoducho utrpia a dôležitý aspekt je takisto aj ochrana informácií, ale ja si myslím, že robotika môže prezentovať príležitosti ako aj výzvy, a čokoľvek, čo ide týmto smerom, bude mať našu podporu. Predložili sme viaceré pozmeňujúce návrhy. Ďakujem teraz za EFTD. Pán Tamburána. Ďakujem pekne, my podporujeme návrh pani Kalasovej, ale zastávame názor, že ako výbor ITRE musíme zdôrazniť, ako už tomu bolo aj predtým, že tu je agentúra, ktorá sa zaujíma výsosne o robotiku a je dopad na európsky priemysel. Je to dôležité, pretože právne predpisy, pokiaľ ide o robotiku, to bude vlastne ukotvené v rámci predpisov jednotného vnútorného trhu. O tom hovorila aj pani Kalasová, takisto hovoríme aj o správovaní údajov, o ochrane súkromnej sféry a takisto aj o šírení zosieťovania. Keď sa na to teraz pozrieme trochu z pohľadu ITRE, a vnímame to aj z pohľadu výboru Júry, tak vidíme, že tu je potreba, aby roboty, to je síce pravda, že sa takto vytvoria nové pracovné príležitosti, ale predsa len je tu veľa obáv, že sa nevytvorí ich až toľko, koľko vlastne zanikne, pretože ide tu aj o to, že máme určitú zodpovednosť voči spoločnosti a roboty by mali prispieť aj pokiaľ ide o príjmy pre občanov, a treba zabezpečiť ochranu tých zamestnancov, ktorí vlastne prostredníctvom šírenia robotiky môžu prísť o pracovnú príležitosť. My sa budeme o toto zasadzovať v oboch výboroch. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Teraz pani Kapel Barbara za ENF. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdieľam tieto hodnotenia kolegyni Kalasovej, že táto správa vo výbore Júrii by nemala byť príliš komplexná, pretože keď to, keď to bude takáto komplexnosť, tam môže zamedziť, zahatiť e, technologický rozvoj. Musíme to zobrať do úvahy a musíme jednoducho technologickému rozvoju robiť všetky podmienky na to, aby sa e, to ukotvilo správnym spôsobom. Musíme hľadať inovatívne riešenia a takisto nesmieme ísť proti právnym predpisom, ktoré máme. Čo tu vnímam trochu kriticky z výboru Júri, je, že roboty majú štatút elektronickej osoby a celoeurópsky register robotov by mal byť zriadený, taký sa tu počíta so sociálnymi odvodmi za roboty, takže ja to vnímam dosť kriticky, ale vo všeobecnosti sa teším, že teda takýto návrh tu máme. A to dôležitejšie je vlastne aj stanovisko výboru ITRE, pokiaľ ide o tému robotiky, pretože Európa ešte stále je vodcovskou síľou z celosvetového hľadiska. Keď sa napríklad pozrieme na náš záber na trhu, 25 to musíme si podržať a z ideálneho hľadiska by sa to možno mohlo ešte rozšíriť, teda v tom duchu, ako to už bolo spomenuté v kontexte tej reindustrializácie. Ten výrobca Kuke v Nemecku, ktorého prevzali Číňania. To bolo v médiách preto, pretože tu išlo skutočne o ten podiel na trhu z hľadiska a vlastne Fanok, japonský výrobca, už takisto spomenul, že v najbližších 5 rokoch vlastne z biznis zdvojnásoby v Európe do roku 2015, do roku 2010 máme 1,1 milióna robotov, ktorí boli v Európe inštalované. Nemecké tu, Nemecko tu vedie, ešte stále viac robotov budeme mať vo Južnej Koreji a v Japonsku, teda je ich tam viac. A tu si musíme uvedomiť, aká dôležitá robotika je, pokiaľ ide o reindustrializáciu Európy, aká je dôležitá aj v kontexte kolaboratívnej robotiky, to znamená tá spolupráca medzi človekom a robotom. A ja si myslím, že to jednoducho aj kvalitatívne môže zlepšiť tento pracovný pomer. Pozrite sa napríklad o dodávateľov v automobilovom priemysle, kde napríklad náhradné pneumatiky sa do auta dávali prostredníctvom ľudí, teraz to môžu robiť e, roboty a ja si myslím, že takto môžeme zlepšiť podmienky a môžeme tento, toto stanovisko vnímať ako veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Teraz Otváram zoznam ďalších rečníkov. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba určité pripomienky, pokiaľ ide o túto správu. Nemohol som si preštudovať túto správu, ale chcel by som povedať, že roboty v súčasnosti budú vo väčšine prípadov fungovať na základe uvoľnenejších princípov, pretože vlastne programácia týchto robotov sa bude robiť cez cloud computing, pokiaľ ide predovšetkým o logistiku týchto robotov. To zjednoduší celý tento proces a na druhej strane to zase umožní e, zvládať viaceré úlohy a bude tá program, to programovanie oveľa jednoduchšie. Budú tie roboty robiť viaceré úlohy, takže je tu určitý problém a tu hovorím o priemysle, je tu skutočne veľký problém, pokiaľ ide o dôveryhodnosť, pokiaľ ide o tie šifrovanie údajov, pretože ak nie, tak vlastne zahraniční konkurenti môžu zistiť tie procesy priemyselné, tajomstvá a je tu teda problém s tými údajmi a spôsob, ako tieto budeme e, zabezpečovať, predovšetkým pokiaľ ide o to, čo nazývame termínom open data. A druhá vec, je to význam Nemecka. Nemecko respektíve to pridané hodnoty, pokiaľ ide o výrobu robotov. Napríklad Google, Amazon investujú viaceré miliardy, desiatky miliard do tejto domény, ktoré teraz Číňania urobili prioritu. ak my prídeme o ten know-how v tejto doméne, tak jednoducho prídeme aj o našu konkurencieschopnosť a o našu budúcnosť o našu schopnosť rastu v budúcnosti. A na druhej strane robotika teda môže byť určitou príležitosťou, pokiaľ ide o reindustrializáciu, ale ak prídeme o tento know-how, tak to bude pre nás skutočná katastrofa v rámci tej kapacity, ktorú tu máme, pokiaľ ide o to, že chceme na tomto úrovni zostať. Hovorím tu napríklad o Francúzsku. Francúzsku zatiaľ nie je na tej úrovni ako Nemecko a to z toho dôvodu práve, že teda robot, pokiaľ ide o robotiku a kvalitu, Čiže Nemecko je dvojnásobne výkonné ako napríklad Francúzsko. A Francúzsko na tom nie je až tak zle, keď to porovnáme s ostatnými krajami. Takže vlastne tu veľká výzva na to, aby sme si to know-how v Európe ponechali, keď to porovnáme so zahraničnými konkurentmi, ktorí jednoducho investujú miliardy do toho a my jednoducho do toho toľko ešte neinvestujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je nejaké otázky? alebo pripomienky, nastolili sa tu dôležité témy a bude sa na to reagovať teda v písomnej podobe zo strany Európskej komisie, pretože nemáme tu zástupcov komisie k tejto téme, ale v písomnej podobe Európska komisia by chcela reagovať na vaše otázky. Na koniec diskusie k tomuto bodu dostane slovo pani spravodajka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne kolegovia a kolegyne za vaše pripomienky. Jeden teda bod, ktorý by som chcela spomenúť, je, že viacerí z vás poukázali na otázky súvisiace s pracovným procesom a ja si myslím, že to je veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o robotiku, ale výbor MP pripravuje takisto stanovisko k tejto téme a keď už hovoríme o tejto téme, tak takisto som si prečítala veľké množstvo tém, e, pripomienok k týmto témam a je to skutočne komplexná téma a otázka je tu, že kde vlastne tie pracovné vzťahy sa budú uberať medzi ľuďmi a robotmi. Keď hovoríme o uchovávaní pracovných príležitostí, tak vlastne štúdie poukazujú na to, že 55% detí v súčasnosti, ktoré sa rodia, nepracujú nebudú pracovať v tých joboch, ktoré momentálne existujú, takže ani nevieme, že aké budú. Nebudú to teda tie isté, ale budú to nové pracovné príležitosti. A to je nová forma spolupráce medzi robotmi a ľuďmi. To znamená, že sa tu vytvárajú nové pracovné príležitosti, ktoré momentálne ešte nepoznáme. To znamená, že snaha uchovať to, čo momentálne máme, Možno nie je to najlepšou snahou, ale takisto si uvedomujem, že výbor EMPL sa zaoberá touto témou a to detajným spôsobom a nie je to v kompetenciách výboru ITRE hovoriť o v tých vzťahoch. Mali by sme sa skôr sústrediť na tú priemyselnú stránku. A pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, súhlasím, je to veľmi dôležitá téma pokiaľ ide o umelú inteligenciu a učenie sa strojov a všetko, čo s tým súvisí. Ale pokiaľ ide o agentúru samotnú, tak to bolo navrhnuté vlastne vo výbore Júri, v správe výboru Júri, ale nie som si celkom istá, či vlastne nová agentúra bude pozitívna v tomto duchu. Sú tu určité organizácie, ktoré by mohli sa týchto otázok zhostiť, ktoré sme my tu položili možno inak. Takže Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy a na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme aj my, pani spravodajkyňa. Dovolte mi podotknúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 8. septembra o 12. a to o napoludne. Takže už o 3 dni Takže budeme hlasovať v ITRE 10. novembra, v hlavnom výbore Júri 29. zasa novembra. Musím byť pripravený ak chceme mať konkrétny dopad na toto hlasovanie, takže 10. november je dôležitý pre toto hlasovanie. A ďalší bod, to je bod číslo 4, sme absolútne v časovom mažurite dosiahnutie regionálnej hospodárskej konvergencie v Európskej únie. Je to pilotný projekt výboru ITRE navrhnutý z rozpočtu za rok 2015. Budeme prezentovať vlastne výsledky. Je to jeden z 8 e, pilotných projektov v rámci rozpočtu na rok 2015. Jeden z 8. Vítame vás. Vítame vás všetkých. Tešíme sa, že ste s nami. Skutočne som nadšený Takže pár slov, ktoré by vám mali pripomenúť následovné. Dnes by sme chceli sa lepšie pozrieť na konkrétny pilotný projekt, ako som už povedal, nazýva sa TREK, dosiahnutie regionálnej hospodárskej konvergencie v Európskej únie. Nazývame to skrátke TREK. Ako viete, Európsky parlament má možnosť prezentovať pilotné projekty každý rok, ktoré budú začlenené do financovania z ročného rozpočtu Takže to je veľmi dobrá možnosť pre nás. Táto prezentácia je relevantná pre ITRE, pretože poukazuje na to, ako pilotný projekt rozvíja sa od predloženia a odhlasovania vo výbore ITRE až po vytvorenie vlastného projektu a udelenia grantu, držiteľovi grantu, ktorý ho potom ďalej rozvíja. Čo je teda hlavný cieľ tohto projektu? E, zosúľadiť a posilniť spoluprácu medzi priemyselnými klastrami a technologickými centrami rôznych európskych regiónov a takisto podporovať spoluprácu a výmenu overených postupov cez hraničných v sektoroch, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a to z menej a viac rozvinutých regiónov. Takže konvergencia smerom k európsky, teda snaha dosiahnuť túto konvergenciu, to je tá hlavná téma. Tento pilotný projekt je správovaný dvomi firmami a predstavitelia oboch sú tu medzi nami. A chcel by som vám teraz dať slovo hneď bezprostredne. Pán Jonguaš Krominas. za Eurocat, technologické centrum z Katalónie, to znamená zo Španielska. Pán Guaš Korominas je manažér verejných programov, hlavným v Barcelone, Španielsku v rámci Eurocatu. Eurocat ponúka poradenskú činnosť v oblasti výskumu a inovácie. Čo je veľmi dôležité, je, že tu je multidisciplinárnosť a multinárodnosť, tento multinacionálny tím výskumníkov pracuje na viac než 160 projektoch. v oblasti aplikovaného výskumu a rozvoja, takže to je skutočne veľké číslo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Hovorí pán Korominas z Barcelony. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám dali slovo, že môžeme vysvetliť vlastne súčasnú situáciu tohto pilotného projektu. Dobré popoludne všetkým želám. A čo vlastne by som chcel ozrejmiť? Poviem pár slov ohľadne nášho pilotného projektu a potom pán Gočák z iného pilotného projektu zasa dovysvetlí ďalšie. Takže my sme toto pozvanie, pokiaľ ide o predkladanie návrhov, keď sme ho videli, hneď sme predložili náš pozmeňujúci návrh. A Takže iba pár informácií, o čom to je. Ide tu o posilnenú výrobu, pokiaľ ide o implementáciu implementovaných inš- technológií v Európe, pokiaľ ide o spôsob reindustrializácie, modernizácie tradičných manufaktúrnych podnikov v Európe. Takže vlastne to pozadie vychádza z dvoch pilierov. Na jednej strane je snaha využívať technológiu inováciu ako hybné sily pre hospodársky rast v Európe a v regiónoch Európy. A druhý, to je iniciatíva, v rámci cieľenej špecializácie, ktorá sa teraz implementuje. Partnery sú z viacerých regiónov, Katalónsko, Lombardsko, Nord de Calais a Južné Holandsko, takže štyri regióny dokopy. Aká je naša metodológia? My sme sa snažíme teda rozvinúť, spustiť interregionálny akčný plán a investičný plán, ktoré potom neskôr objasním, že čo to vlastne je. A dve hlavné veci, ktoré sme my zistili, že musíme definovať to partnerstvo, že aké ide tu o partnerstvo regiónov a technologických centier a klasterov technologických, takisto chcem povedať, že nehovoríme o výskume, hovoríme o tom, ako zarobiť novými technológiami, existujúcimi technológiami v tomto duchu a ako môžeme identifikovať to, čo sa dá implementovať do tých súčasných regiónov a zákonov. Čo tu teda máme? Máme tu tento zoznam informácií, rozvoj prepojených podporných infraštruktúr pre služby v rámci výskumných laboratórií, študijných firiem a pilotných e, firiem, kde sa, sa ďalší sú modely, ktoré podporujú inováciu. Tretí bod je mapovací systém služieb, ktorý je spoločný pre všetky regióny. To je spoločné pre tento model na to, aby sme mohli porovnávať a vymieňať technológie a informácie prostredníctvom regiónov. A takisto roz, snaha rozvinúť nové finančné modely. Vieme, aká je súčasná situácia, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o výrobné podniky Takže pracujeme a venujeme sa práve tomuto a v neposlednom rade potrebujeme špecifický komunikačný plán. Takže toto je to, čo začalo v januári, skončí sa to koncom tohto roku a pár záverov, ktoré sme sa už vlastne z toho naučili. Napriek regiónov tu sú viaceré typológie klasterov, zatiaľ čo technologické centra sú podobnejšie jedno druhému. Komunikácia medzi technologickými centrami, klastrami a malými strednými podnikami sa dá zlepšiť aj ďalej. A tretí záver je špecifické politiky a programy na európskej úrovni majú stimulovať participáciu malých a stredných podnikov a ich klasterov s technologickými centrami medzi jednotlivými regiónmi a to je potrebné na to, aby sme zlepšili implementáciu strategických stratégií pre špecializáciu naprieč regiónmi. Ďalej odporúčame, a čo sme vlastne aj videli, zaangažovanosť zúčastnených stran, pokiaľ ide o regionálne agentúry a priemyselné asociácie. Toto má pozitívny vplyv na partnerstvo a kvalitu služieb, ktoré ponúkame. Technologické centrá zvyčajne ponúkajú rovnaké typy služieb a nakoľko už nemám čas, vlastne tieto technologické centrá ponúkajú rovnaké služby jednotlivým podnikom, a nie je tu zatiaľ špecifický program pre malé a stredné podniky. To je niečo, čo musí byť analyzované, čo musí byť podchytené v budúcnosti. A v neposlednom rade regionálne mechanizmy financovania majú podporovať malé a stredné podniky a ich inovácie. Tieto momentálne nie sú ešte zosúladené s očakávaniami malých a stredných podnikov. V viacerých prípadoch to nepodporuje interregionálnu spoluprácu. Avšak sú tu plány, ktoré majú zlepšiť túto otázku. Takže to sú niektoré z tých záverov, ktoré momentálne môžeme preukázať. Ako som povedal, nachádzame sa v strednodobom hodnotení tohto akčného plánu. Mal som 5 minút, prepáčte, že som to predlžil. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za váš prejav aj za to, že ste to videli také malé písmenka na diálku fantastické, gratulujem. Ďalší rečník, Daniel Gottschalk e, za Inside Bavaria. Pán Gottschalk je výkonný riaditeľ e, Inside Bavaria vo Bernburgu v Nemecku. E, riadenie, plánova, projektové riadenie a Bavaria Inside Bavaria je iniciatíva eh, chemických klastrov v Bavorsku, sieť spoločností a výskumných inštitúcií v rámci bavorského chemického priemyslu. A táto sieť sa zaoberá, alebo teda eh, pôsobí v oblasti chemického priemyslu, ale aj v iných priemyselných sektoroch a spolupracuje s lokálnymi a regionálnymi eh, ekonomickými rozvojovými agentúrami po celom svete. Veľmi zaujímavé. Máte slovo. Pán e, predseda, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne. V našom projekte čelíme výzve, že máme tri veľmi rozdielne e, regióny v Európe. Holandsko, e, Južný, Južné Tyrolsko a Bavorsko a nájdeme styčné stratégie pre tieto regióny v oblasti nových materiálov. Ak sa nám to podarí, tak sa nám podarí nájsť tieto stratégie aj pre iné regióny a iné oblasti, pretože všetci zdieľame rovnaké výzvy globalizovaného sveta. Zaoberáme sa investičnými projektmi v Číne. Napríklad pred dvoma týždňami som bol, som bol e, na sever, v severnom Fínsku. Povedal som manželské, že sa na to veľmi teším, pretože tam nebudú veľké projekty, ale išiel som tam a prvé, čo mi na letisku povedali, že sú veľmi zanepráznení, lebo očakávajú čínsku delegáciu s investíciou jednej miliardy. Takže toto sú inteligentné, e, špecializované stratégie, ale napriek tomu nemáme právo moc definovať pravidla hry zlúčiť niekoľko regionov, kombinujúc ich inteligentné stratégie a hľadanie synergii. V takom prípade sa nám to podarí a o toto sa snažíme a analizujeme hodnotový reťazec týchto regionov a zameriavame sa na čosi ako cez regionálnu spoluprácu či Holandsko môže poskytnúť chemikálie, Bavorsko, e, tu sa tieto chemikálie budú aplikovať a e, Južné Tyrolsko, tu sa to bude aplikovať e, za konkrétnych podmienok. A v takom prípade máme dokonalý systém, ktorý môžeme predávať v Číne, v Spojených štátoch a inde. No a máme viacero takýchto hodnotových reťazcov, e, čo sa týka potravinového sektora, e, efektívnejších výrobných procesov. E, pre každý hodnotový reťazec máme rôzne postupy, e, máme suroviny, máme prístup k surovinám, toto sú otázky, ktoré si platieme, máme e, výrobné kapacity a prístup na trh. Ak všetko existuje, ak všetko je k dispozícii, tak je to super a treba len zlučiť klastre. Ak to nemáme k dispozícii, tak na to zabudnite. To nie sú zbožné priania. Ak chýba len jeden aspekt, tak tomu hovoríme key enabling investments. Napríklad trojdimenzionálna tlač eh, pre medicínske výrobky, vytvárať eh, eh, umelé bedra, bedrovú kosť. Ak máme trojdimenzionálne tlačiarne, tak budeme mať niečo nové a to je nová investícia. No a identifikovali sme zoznam 15 týchto Key Enabling Investments počas niekoľkých mesiacov. Takže sme si zobrali tieto kľúčové investície a zapracovali sme ich do investičného akčného plánu, čo potrebujeme, finančných investorov, priemyselných investorov, nie pre hocičo, ale pre konkrétne tieto typy investícií, ktoré nám umožnia aktivovať tieto cez e, e re, sektorálne e, hodnotové reťazce. Čiže čo je dôležité, čo môžeme poskytnúť e, finančnému investorovi v Číne, v Spojených štátoch alebo v Európskej únii, kto sú dodavatelia a kto sú klienti, aké sú tie kritické body na to, aby sme identifikovali tento nový hodnotový reťazec. A toto všetko sa dá na internet, bude to zverejnené, budete to vidieť a bude to otvorené. E, ďalším návrhom je to ako taký veľký stroj. Je tu návrh projektu z iného regiónu, dáte ho do stroja a ten stroj to zmení na investičný návrh, na hodnotný návrh, ktorý nám umožní e, pritiahnuť investorov z tretích krajín, ale aj investície v rámci Európskej únie. Tomu hovoríme zrýchlovač e, hodnotového reťazca, tento stroj, ale netýka sa to len nových materiálov, týka sa to aj všetkých inteligentných špecializácií v Európe. Čo nám doteraz chýbalo, je, Eh, tieto stroje skombinovať s finančnými investíciami, eh, s nehnuteľnosťami. Eh, v minulosti ľudia investovali do takých slabých konceptov nové kasíno, nové obchodné centrum, nové obytné domy. Ak e, toto umožníte e, pre európsky klaster, tak sa zlepší ekonomický output v našich regiónoch. No a potom to povedie k niečomu, čo vidíte na obrazovke. 10 miliardové investície v Číne, trvalo udržateľná urbanizácia a partnerstvo. E, takéto projekty nemôžeme mať, teda môžeme mať aj s čínskymi investíciami v Európe, takže na to vytvoríme platformu a dúfame, že sa z toho stane silný nástroj pre Európsku komisiu, ale aj predovšetkým pre tento výbor. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, dodržali ste rečnícky čas. No a teraz by sme si vypočuli kolegu z Európskeho parlamentu, pán Maragel, ktorý bol jedným z iniciátorov e, tohto pilotného projektu, alebo bol samotným Eh, iniciátorom tohto pilotného projektu vo výbore ITRE. Ak sa nemýlim, tak nám, ste nám chceli ukázať jednu priesvitku. Je to možné, aby sme to videli? Máte slovo, pán Maragal. Ďakujem, pán predseda. Nie som si istý, či všetci vidia, či rozumejú tomu grafu. Je veľmi jednoduchý môžem to postúpiť hoci komu, kto má záujem, vzťah medzi pracovnými nákladmi a e, produktivitou. E, je tu, sú tu, e, je to za rok 2015. No a vidíme vzťah medzi dvoma konceptmi. No a ide o to, že Budem hovoriť po španielsky, pán predseda. Ďakujem Európskej komisii a DG Grow, že pochopili, prijali aj podporili tento pilotný projekt. Ďakujem aj dvom rečníkom, predstaviteľovi z Inside Bavaria aj ďalšiemu hostovi z Bavária, Katalúňa. Nie je to náhoda, že klástre týchto regiónov, týchto veľkých krajín boli práve tie, ktoré prišli s iniciatívou Úspech pilotného projektu, ktoré potvrdili aj tieto dve skúsenosti a informácie, má význam a zmysel jedine vtedy, keď sme schopní v parlamente aj v komisii to nejak pre, preniesť do systematickej aplikácie a do linie, ktoré budú zdieľať aj tie špičkové a rozvinuté, technologicky rozvinuté regióny spoločne s regiónmi, ktoré majú možnosť príjmať technologické transfery. Aký je vlastne potenciál riešenie pre Európu? Štrukturálne reformy sa nedosiahnu znižovaním platov, ale potrebujeme modernú priemyselnú infraštruktúru, benchmarky, aby sme sa poučili od skúsených, aby sme išli cestou špecializácie a aby sme sa sústredili na tie sektory, ktoré v, na európskej úrovni prinášajú pridanú hodnotu. priemyselná politika, ktorá je ešte stále tá veľká neprítomná, o ktorej toľké roky hovoríme, že je potrebná rovnako ako schopnosť vyriešiť tento európsky paradox. Je tu to protirečenie medzi e, vysokou úrovňou európskeho výskumu a nie takou vysokou úrovňou to presunúť do technologických inovácií. A na toto sa sústreďuje práve tento pilotný projekt a ja dúfam, že to bude užitočné pre všetkých, e, pre tých, ktorí sa zúčastňujú aj pre Európsky parlament. Thank you very much, Ďakujem kolega. No a čo krajiny, ktoré nie sú na tomto grafe, väčšina z nich nie je eh, vo vašom grafe, teda členské štáty. Môžete na toto odpovedať? Máme tu 18, 19 členských štátov na tomto grafe a čo tie ostatné? Nachádzajú sa niekde inde? Myslím, že je tam 28, hovorí sa o 28 členských štátoch, ale to je graf Európstatu, Je to eh, veľmi oficiálne, eh, oficiálne údaje, ktoré sme využili, ale Malo by to eh, byť o všetkých členských štátoch. Možno mám pred sebou iný graf. Dobre, ešte, prepačte, poskytnem vám všetko. Ešte nejaké prihlášky do diskusie predseda komisie, pán Tokalský, riaditeľ eh, DG Rast. Váš komentár. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto príležitosť, ktorú ste poskytli DigiGrowth, Growth, aby sa vyjadrilo k týmto dvom projektom. Chcem povedať, že sme vďační výboru ITRE za podporu eh, pri realizácii týchto projektov. Eh, poďakovanie patrí pánovi Maragalovi, najmä za jeho príspevok. Počuli ste o týchto dvoch projektoch, ktoré už boli spustené, ale chcem vám poskytnúť takú širšiu perspektívu. Chcel by som zdôrazniť, že tieto dva projekty boli dôležité pre DG Growth pri rozširovaní nášho klastrového prístupu. Na základe týchto dvoch projektov, ktoré sme, na, na základe ktorých sme e, spustili aktivitu, ktorá začne v rámci COSME v roku 2017, ktorá podporí klastrové partnerstvo EÚ, e, pokiaľ ide o e, zlepšenie e, malých a stredných podnikov a e, je tu nová aktivita e, z klastrového partnerstva pre Smart Specialization Investment. V podstate e, to nadviaže na tieto dva pilotné projekty. Hľadanie partnerov v rámci týchto klastrov tu už toto bolo zverejnené a tieto partnerstvá e, budú zahrňať technologické centrá, ktoré budú podporovať malé a stredné podniky a poskytnú investičný plán pre e, klaster, ktorý nadviaže na štrukturálny fond. Bude to spadať pod rozpočet e, COSME v roku 2017 a očakávame 12 klastrových partnerstiev, ktoré budú zoskupovať 4 až 5 klastrov v jednotlivých členských štátoch No a bude povinné pre žiadateľov, aby zahranili krastre pre jeden menej rozvinutý región alebo prechodný región, čiže chceme zabezpečiť, aby to bol e, proces vzájomného vzdelávania. E, takisto, čo robíme, že sa snažíme zapojiť regionálne orgány do tohto prístupu a z toho dôvodu sme spoločne s DG Regio vypracovali platformu pre priemyselnú modernizáciu E, s týmto prístupom budeme schopní odkázať sa na platformu pre e, expertízu, e, teda konkrétnu expertízu a toto by malo podporiť klasterové partnerstva v Európskej únii. To by mal byť výsledok. No a na záver chcem povedať, že ešte stále hľadáme, teda sa zameriavame na tieto dva pilotné projekty a chceme si z nich zobrať čo najviac ponaučení No napríklad diskutujeme s partnermi e, v projektoch, ako sa obrátiť na, relevantných, na relevantné tretie klastre, ak pilotné projekty umožňujú investície v jednom klastre, niektoré infraštruktúry, napríklad laboratória, e, strojárske centra, tak by sme chceli zabezpečiť prístup e, k iným klastrom. Čiže ako vidíte, je tu obrovský potenciál, ktorý môže byť rozvinutý v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you. Ďakujeme pekne. Well, some closing remarks from our experts. Thank you for this extraordinary honor. Very brief remark, because you were talking about the other regions. And the... V stručnosti, pretože ste hovorili o iných, iné regióne, takže snaha rozvíjať sa, pretože ide oba dva projekty. Urobíme všetko preto, aby sa to týkalo oboch regiónov a nám sa páčia všetky regióny a všetky projekty v týchto regiónoch. To je jediný spôsob, ako sa pohneme dopredu. Každý chce maximalizovať výhody pre svoj vlastný, ale takto to nebude fungovať. Treba to prepojiť, aby to bolo k dispozícii pre všetky projekty, takže my urobíme takéto e, nastavenie od samého začiatku. V mene všetkých e, ďakujem tomuto výboru. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám za vašu prítomnosť. Veľmi sa tešíme, že tento projekt postupuje že nám dal dobré výsledky. Ďakujeme pekne ešte raz. Máme 5 minút, ktoré sme ušetrili. Kolegovia, dámy a páni, možno mm, by nie mnohí z vás tu ešte nie ste, ale, ale ako by sme to vyriešili? Mali by sme začať asi o 3-4 minúty neskôr, takže najprv si urobíme testovacie hlasovanie. Otázka je, ste radi, že ste znovu po lete v Európskom parlamente. The, the vote is open. The vote is open. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Väčšina sa teší. To je e, veľmi dobrý výsledok, to som ani neočakával, blahoželám. A môžeme sa rovno pustiť do hlasovacieho zoznamu. Spravodajcom je pán Nikolás Bej. Téma je zodpovednosť náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložiska ťažby vyropia zemného plynu na mori číslo 20 elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, overíme si. Číslo 21 overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, rovnaká väčšina prijaté. 23 za, proti, zdržali sa. No, radšej si to overíme. 23 overujem elektronicky. I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dvadsať štyri za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvadsať 26 za. Proti. Zdržali sa. Overujeme, musíme si overiť 26. I close the vote. Zatváram hlasovanie. To prijaté. 27. Otváram hlasovanie menovité. I close the vote. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, overíme si, 31 overujeme, Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 34 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 35 menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 36 za. Proti. Overme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Uh, rejected. 37. Zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa. Aj to si musíme overiť. 37. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 38 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa. Radšej si to overíme, nie som si úplne istý. 39, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, prijaté, 40 za, proti, zdržali sa, prijaté, rovnako väčšinou, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa, prijaté, 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 45 vypatáva, pretože 37 bolo prijaté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti, mm, no neviem, 52 si musíme overiť. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 55 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 56 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za. Za. Proti? Zdržali sa? No, overme si to, overme si to. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 2 za. Proti zdržali sa zamietnuté číslo 3 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 4 za, proti, overíme si štvorku, Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 10 za proti, zdržali sa zamietnuté, či kompromis 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, overme si, Overujeme číslo 12. Uzatváram hlasovanie. Rejected, really? Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržalo sa. Prijaté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté číslo 11 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 15 menovite. Otváram hlasovanie. I close the vote. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 za. Proti zdržali sa zamietnuté a finálne hlasovanie za celý text je elektronický. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté? No. No draft opinion. No draft opinion. Takže nebude návrh stanoviska výboru ITRE zodpovednosti náhrady a finančnom zabezpečení operácie prieskumu ložiska a ťažby ropia a zemnoplynu na mori. Ďakujem kolegovia a môžeme hneď prejsť na bod číslo 6. Poprosím vás, aby ste boli ticho. Ak chcete opustiť sálu, tak potichu. Všetci tí, ktorí chcú diskutovať, nech sa páči mimo sály. Mr. Karinš as well. Pána Karinša sa to týka. Kristianis. Okay, so let us start. Začneme. Bod 6. Ustanovenie mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretimi krajinami a zrušenie rozhodnutia EÚ. To je naozaj veľmi dôležitá téma. Dovolte mi, aby som uviedol, že tento návrh nariadenia predstavuje časť balíčku energetickej bezpečnosti. Sme teda uprostred tohto balíka a chceli by sme posilniť vnútorný energetický trh a energetickú bezpečnosť. Cieľom je zabezpečiť zhodu a súlad medzivládnych energetických dohôd EÚ a tiež posilniť transparentnosť dohôd tak, aby sme zvýšili aj účinnosť dodávok energií do EÚ a aby sme posilnili solidaritu medzi členskými štátmi. Spravodajca už v júni predložil 23 pozmeňovacích návrhov alebo ich prezentoval. Okrem sa predložilo ešte ďalších 203. Cieľom dnešnej výmeny názorov je tieto návrhy prediskutovať ešte predtým, ako sa začnú riešiť alebo hľadať kompromisy. Dovolte, aby som začal túto diskusiu a potom dáme slovo spravodajcovi aj tieňovým, aby sa vyjadli k eventuálnym kompromisom alebo Spravodajca je Zdislav Krasnodevský z ECR. A nech sa ujme slova. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ako ste už správne povedali, bolo predložených 203 pozmeňovacích návrhov je to dosť eh, také prekvapivé, či eh, také číslo, ktoré môže zahlcovať, ale boli už aj horšie situácie a témy, ktoré boli zložitejšie. Naplánovali sme v budúci týždeň stretnutie s tieňovými. Možno ešte budú nejaké zmeny v dátumoch, ale dnes sme zastali prvé návrhy kompromisov. Len pripomínam, že návrh správy sa musí prijať a hlasovať 13. oktobra u nás vo výbore. K podstate a k obsahom pozmeňovacích návrhov. Môžeme skonštatovať, že chcú navýšiť úlohu Európskej komisie v, kontroli, v kontrole medzinárodných dohôd. Zdá sa, že niektorí kolegovia chcú ísť ale ešte ďalej a sú ambicioznejší. Ale to teda prekračuje rámec aj návrhu textu, ktorý tak ako predložila Európska komisia. Zdá sa, že je konsenzus k tomu, že súčasná legislatíva je málo účinná, pokiaľ ide o niektoré detaily. Len by som dodal, že je tiež niekoľko kolegov v ľavici či v pravici, ktoré ma, ktorí majú rôzne názory. A teraz tie detaily. Je tu, zdá sa, väčšina na to, aby sa realizovala kontrola ex ante a nie len v prípade medzivládnych dohôd alebo medzinárodných dohôd, v tom e, úzkom zmysle slova. Týkalo by sa to aj obchodných dohôd, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd. A potom ďalšia otázka, a to je otázka nezáväzných nástrojov. Všeobecne kolegovia poukázali na potrebu mať možnosť kontroly nad týmito dokumentami, hoci medzivládna dohoda nemá rovnaký štatút. A ak v tom, eh, na tej právnej úrovni tá podstata dokumentov je rôzna, ja si myslím, že k záväzné dokumenty by mali byť e, spravované mal, rovnakým spôsobom. Rovnako je potrebné kontrolovať dohody, ktorých e, zmluvné strany sú nielen členské štáty, ale aj firmy, ktorých hlavnými akcionármi sú štáty. A tu by nešlo už o medzivládne dohody v tom striktnom zmysle slova, ale o hybridné dohody. Väčšina kolegov sa nezhodne na tom a ani ja. Nechcem nejakým spôsobom obmedzovať možnosť eh, pre dohody o zemnom plyne. Väčšina kolegov zdieľa tento názor, že väčšina dohod by mala byť kontrolovaná v tom, či sú konformné s európskym právom, ale tiež eh, v prípade energetických dohod a e, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. Možno tu sa môžem prejaviť ako optimista, aby som povedal, že ja verím, že sa nám rýchlo podarí dosiahnuť konsenzus a dúfam, že veci prebehnú e, dobre a rýchlo. Ďakujeme, hovorí pán predseda za uvedenia vašej správy. Ja chápem, že by sme, my sme teda pochopili, že ste začali pracovať, aby ste pripravili kompromisy. A teraz ideme k tieňovým spravodajcom. V mene EPP kolega Rojčev. Milí kolegovia, vážený pán predseda, ja vítam ten viac európsky prístup, ktorý sa snaží spravodajca Krasnodebsky aplikovať v tom novom návrhu Európskej komisie k tomuto mechanizmu a tiež e, ďakujem ostatným kolegom a tieňovým za príspevky. Ako sme už spomenuli, bolo viacej ako 203 pozmeňovacích návrhov. Ja som si všetky prečítala, rád by som zvoraznil zo pár bodov ktoré treba veľmi mm, uvážiť a keď chceme ďalej pokračovať. Ide predovšetkým o to, že je potrebné, aby sme uchovali určité hranice, za ktoré nemôžeme zájsť, hlavne pokiaľ ide v, v tých členských štátoch, ktoré sami rozhodujú o energetickej politike, o svojej energetickej politike a my musíme nájsť rovnováhu aj z hľadiska zahraničnej politiky a právomoci členských štátov. To všetko musí zodpovedať medzivládnym dohodám a musíme tiež rešpektovať princíp subsidiarity a proporčnosti. Myslím si, že je v záujme členských štátov využívať expertízu a skúsenosti Európskej komisie, ale povinná účasť komisie pri rokovaní prekračuje hranice a rámec. Komisia sa môže zúčastňovať ako pozorovateľ ale to len so súhlasom toho konkrétneho členského štátu. Po druhé, pokiaľ ide o nezáväzné nástroje, členské štáty by podľa mňa nemali mať povinnosť predkladať komisii príslušné nezáväzné nástroje, pretože z právneho hľadiska nie sú záväzné a preto by sa na tieto nástroje toto rozhodnutie vzťahovať nemalo. Predkladanie týchto nástrojov by malo ostať dobrovoľné. Naopak si myslím, že keby tomu tak bolo, tak by to bola príliš veľká administratívna záťaž a nebolo by to realizovateľné a mám isté obavy, že by členské štáty prešli od medzivládnych dohôd na nezáväzné nástroje. Táto obava je podľa mňa trochu prehnaná a um, zámere e, zmluvných strán určite budú smerovať k právne závednej dohode, ak ide o takéto vážne témy. Po tretie, mali by sme dosiahnuť väčšiu istotu Mali by sme medzivládne dohody presne vymedziť, zadefinovať len dohody o dodávkach energie a energetickej infraštruktúre so záväzným charakterom môžu mať vplyv na vnútorný energetický trh. Po štvrté, pán Krasnodebský už spomenul, že pokiaľ ide o obmedzenie, o oznamovanie ex ante v prípade niektorých zmluv v plynárenstve, tu si myslím, že pri rope už máme dohody o dodávkach a o energetickej infraštruktúre, ktoré by mali mať, môžu mať potenciálny vplyv na vnútorný trh, ale tu by sme mali nájsť nejaký spôsob, ako presvedčiť radu, aby súhlasila. A ako posledný bod, členské štáty musia komisii vopred oznámiť, všetky medzivládne dohody, ktoré sa týkajú energie a to absolútne zodpovedá cieľom Európskej energetickej únie, hlavne pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok energií. A zodpovedá to aj fungovaniu vnútorného trhu. On behalf of SN... Pán Balečitis v mene ST. Ďakujem. Poprvé by som sa chcel poďakovať spravodajcovi, že bola to herkulovská úloha, ktorú musel zvládnuť. No a zámerom komisie je zabezpečiť, aby tento mechanizmus naozaj fungoval, aby fungovala výmena informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody. Ja som za skupinu SD, tieňový spravodajca a som za to, aby existujúci nástroj bol posilnený. Som za doteraz predložené kompromisné návrhy. Som toho názoru, že pánovi spravodajcovi sa podarilo E, tie pozmeňovacie návrhy, e, teda ich podstatu zmeniť do kompromisných návrhov, aby sa e, zabezpečila bezpečnosť na energetickom trhu. Musí existovať kontrola, dôkladná kontrola. Ako bolo povedané, komisia bude mať k dispozícii všetky informácie a môže sama poskytnúť informácie k rokovaniam No a komisia sa môže e, e, spojiť s dodávateľmi energie, ak členské štáty spustia príslušnú iniciatívu. Otázka je, či účasť komisie je záväzná alebo nie. Ak dodávateľ e, tvorí viac ako 20 dodávky energie, tak by to možno nebol zlý nápad. No a takisto ma teší, že v budúcnosti bude situácia. Takže medzištátne dohody nebudú dôležité z formálneho hľadiska, ale e, pôjde o obsahovú stránku. Mm, ešte musíme trošku doladiť tie kompromisy, ale ďakujem spravodajcovi už teraz. No, ak sa nám podarí docieliť dohodu, je to, bude to veľmi dôležité pre budúcu prácu. V budúcnosti sa bude tak lepšie plánovať a lepšie predpovedať náš energetický trh. Ďakujem. Pán Palundar, ktorý zastupuje pána Talanda v mene zelených. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, drahý pán spravodajca, drahí kolegovia e, a sú dôležité, pokiaľ ide o riadne fungovanie vnút, e, e, vnútorného energetického trhu. Chápame to tak, že súčasný systém musí byť vylepšený a e, to môžem len podporiť. Musíme zabezpečiť, aby Európska komisia ako strážkenia zákonov aby len nie bezmocne sledovala, ale aby poskytla nástroje, aby dohody boli v súlade s právom EÚ a s cieľmi energetickej únie. Potrebujú to naše podniky a naši občania. Teší ma e, signifikantná podpora, e, že komisia by mala e, sa zapojiť ako pozorovateľ v rokovaniach o tých najdôležitejších dohodách bude mať výrazný dopad na vnútorný energetický trh a e, bezpečnosť dodávky energie v EÚ, ako aj v konkrétnych členských štátoch. Bude nápomocné definovať vopred, ktoré dohody sú e, významné a pri ktorých bude, do ktorých bude komisia zasahovať. Toto sú podľa mňa medzivládne dohody o dodávke energie, ktoré majú pokrývať minimálne 20 eh, dopytu, relevantného dopytu dotyčného členského štátu pre tento zdroj. Takisto je dôležité rozšíriť a, eh, a uzavrieť potenciálne medzery kde v podstate medzivládna dohoda je e, pod záštitou, že e, v skutočnosti je to len nejaká komerčná dohoda a treba zabezpečiť efektívnu kontrolu štátu. Toto rozhodnutie by malo pokrývať aj dohody s energetickými e, magnátmi ako Gazprom, ktorý, ktoré patria štátu a v podstate len vykonávajú energetickú politiku štátu. Aby som to uzavrel, analyzovali sme správu pána spravodajcu a videli sme, aké pozmeňovacie návrhy kolegovia predložili. Máme pozitívny postoj, že budeme viesť konštruktívne rokovania a e, skončíme s veľmi silným stanoviskom. Tešíme sa na úzkú spoluprácu a na konštruktívnu spoluprácu so spravodajcom aj s ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem za vaše komentáre. Pani Virning e, e, v mene pani Linár v mene e, skupiny ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Podľa nášho názoru návrh správy spravodajcu už zahraňal celý rad veľmi dôležitých bodov na posilnenie úlohy komisie v rokovacom procese a o medzivládnych dohodách. Ak chceme zabezpečiť európsky energetický trh, musíme zabezpečiť, aby medzivládne dohody boli kompatibilné s právom EÚ. EGA zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní rámca pre dlhodobé strategické investície e, na energetickom trhu. Nekompatibilita s právom EÚ môže odradiť investície do Európskej únie a ohroziť fungovanie e, vnútorného energetického trhu. Súhlasíme so spravodajcom, pokiaľ ide o viaceré otázky, ako napríklad potreba e, posúdenia ex ante a rozvoja nepovinných modelových klauzúl, čo bude slúžiť ako referenčný rámec a zvýši transparentnosť a súlad e, s legislatívou EÚ. Predložili sme niekoľko pozmeňovacích návrhov, e, ktoré majú ešte posilniť návrh správu, správy a zabezpečiť prehľad e, pre komisiu tam, kde je to potrebné. E, zdôrazňujeme potrebu posúdenia ex ante pre medzivládne dohody, ako aj pre nezáväzné nástroje za účelom zníženia možnosti obídenia posúdenia komisie. Akákoľvek posúdenie komisie by nemalo prejudikovať e, obsah e, dohôd, ale e, v podstate by sa malo len zabezpečiť, že budú v súlade s legislatívou EÚ. Naďalej sme presvedčení, že komisia by mala mať možnosť zapájať sa do rokovaní ako pozorovateľ nie len na pozvanie dotknutého členského štátu, ale aj, ak to pokladá za vhodné, e, z pohľadu fungovania vnútorného energetického trhu a bezpečnosti dodávky energie. Ďakujem a teším sa na spoluprácu e, na e, tejto správe. Ďakujem, madam, za vaše pripomienky. Pán Selikiotis v mene GUE. Ďakujem. Na úvod sa chcem poďakovať pánovi Krasnotemskému za jeho správu. Dovolte mi povedať, že členovia GUE eh, majú v podstate odlišné stanovisko, pokiaľ ide o medzivládne dohody. Pre nás je jasné, že musí byť štátny dohľad a flexibilita. Nemôže to byť tak, že členské štáty sa obrátia na komisiu a e, požiadajú o povolenie vopred. Nemôžeme mať ani posúdenie ex ante zo strany komisie a časový rámec, ktorý je poskytnutý komisii, než komisia rozhodne o závažnosti medzivládnej dohody. E, táto lehota je neprimerane dlhá, tento časový rámec. A vo viacerých E, konkrétnych prípadoch sme videli, že Európska únia nebola schopná e, čeliť problémom, ktoré sa objavili e, v oblasti energetiky. Predovšetkým v obdobiach, kedy ešte sú nedostatky a kedy členské štáty neboli napojené na európske siete a európske systémy. Sme, nachádzame sa v oblasti suverénneho práva a výsad členských štátov a ak chceme teda je, sú potrebné multidimenzionálne energetické e, prístupy a ja si myslím, že e, poskytovať toľkoto právomocí komisie ešte pred tým, než budú prijaté medzivládne dohody, toto nie je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Ja e, si myslím, že je to záležitosť, ktorá je dôverná a to by komisia nemala nejakým spôsobom obmedzovať. Je tu riziko, že komisia bude schopná manipulovať členské štáty, pokiaľ ide o otázky ako memoranda o spolupráci, pokiaľ ide o e, zdroje energie a dodávku energie a otváranie energetických zdrojov. Riziko je, že tento návrh by, by e, zmenil členské štáty na nejakých pešiakov, ktorí, boli, ktorí by boli vydaní na pospas komisii a to je pre nás neakceptovateľné. My sme presvedčení, že by na strane komisie mala byť konzultatívna úloha, komisia by mala mať konzultatívnu úlohu a mala by poskytovať podporu pre členské štáty Takže predložili sme niekoľko posmeňovacích návrhov e, v nádeji, že to zmeníme na takú správu, ktorá bude pre nás akceptovateľná. Pán Boreli. Ďakujem, pán predseda. Vytvorenie a posilňovanie skutočnej spoločnej energetickej politiky, ktorá by bola schopná poskytnúť bezpečnosť našim občanom, to je bez pochyby pozitívny fakt, ale rád by som využil trochu času, aby som zdôraznila, aké sú dôvody a operatívne princípy, ktoré sú podstatou našich pozmeňovacích návrhov. Presnejšie sme chceli uviezť do kontextu úlohu komisie, upresniť ju, pretože v pôvodnom texte podľa nás je veľa nejasností Chceli sme zadefinovať presnejšie úlohu konzultačnú komisie, aby sa so to nestal z komisie nejaký tretí rokujúci prvok. Musí byť jasná, formálna, podstatná úlohu, úloha zmluvných subjektov. Aj v tomto texte sa nám pôvodný, teda v tomto zmysle nám, sa nám pôvodný text dal nejasný. Chceli sme upresniť aj to, že komisia by mala predovšetkým právne pomáhať. A chceli sme poukázať e, na to, že zainteresované členské štáty sú plnoprávni aktéri a chceme teda podporiť ich úlohu. Úloha komisia by mala byť konštruktívna a posilniť pozíciu členských štátov prítomnosť komisie má byť ako prítomnosť aktívneho, konštruktívneho konzultanta a nie také vágne úlohy, ako to bolo v pôvodnom návrhu. A potom sme chceli upresniť niektoré údaje, skúsenosti komisie ktoré ale niekedy tieto skúsenosti sú obmedzenejšie v porovnaní s tými v rokovaní v členských štátoch. Je potrebné dosiahnuť e, také dohody, ktoré budú rešpektovať e, jednak vnútorné, pra- e, vnútorné právne poriadky zmluvných štátov, ale aby sa to plne a dlhodobo aplikovalo. A teda aj tu treba zadefinovať jasnejšie úlohu komisie. A potom chceli sme pripomenúť komisii, že úloha, jej úloha nie je náhradza členské štáty, pretože by si naši občania stále mysleli, že sú riadení vzdialenou a nepochopiteľnou administratívou s dôsledkami, ktoré sme zaznamenali za posledné mesiace všetci. Uh, thank you much, colleague. Uh, Mr. Schaffhauser Pán Schaphauser, INF. No. kolegovia, dámy a páni, pokiaľ ide o energetiku, štáty majú v e, princípu kompetencie. Medzivládny prístup je potrebný tiež, pretože tieto investície sú veľmi často dlhodobé, e, vyžadujú e, určitú viditeľnosť, na plánovanie a žiadajú podporu štátu princíp subsidiarity a proporčnosti nás nútia povedať, že komisia nemá žiadnu úlohu v energetických dohodách. Medzivládny prístup plne postačuje. Odstráňte komisiu a budete mať energetickú bezpečnosť zabezpečenú na úrovni členských štátov. Je to dlhodobý prístup. A je tu aj tá kapacita úplne blízka vidieť potreby e, dodávok. Keď tam dáte ešte, dodáte Európsku komisie, tak tam bude nestabilita a neistota v bezpečnosti, ktoré poznáme vždy, keď komisia do toho vstúpi. Energetický reťazec je založený na princípe subsidiarity. Žiaľ, návrhy kolegu a priateľa, spravodajcu ešte zhoršujú pôvodný návrh komisie kontrola ex ante všetkých energetických dohôd a presun nezáväzných dokumentov, to je nepriateľné zasahovanie do zahraničnej politiky členských štátov. Dokonca aj rada je e, rozvážnejšia než komisia či parlament. Rád by som zdôraznil, že rakúsky, portugalský, malcký a francúzsky parlament už tento text e, odsudzujú, pretože pošľapáva subsidiaritu veľmi spochybňujú aj čísla, ktoré udáva komisia, napríklad percenta, nie je 34%, ale len 13,7% dohod. ak by sme odobrali South Stream. Boli by to nové problémy pre členské štáty a boli by nielen disproporčné, ale aj neúčinné, neužitočné. Išli by proti energetickej bezpečnosti v Európe. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much, uh, colleague. Ďakujem, pán kolega. Teraz zástupca Európskej komisie Hans Van Steln, uh, predseda DG pre energiu. Ďakujem, začnem tým, že sa poďakujem spravodajcovi za vynikajúcu správu a ďakujem aj členom tohto výboru za užitočné pripomienky a zaujímavé pozmeňovacie návrhy. My to vidíme tak, že jasné stanovisko Európskeho parlamentu sa už črtá, môžeme to uvítať a môžeme uvítať aj to, že Európsky parlament e, sa uberá k ambicioznému prístupu, e, čo je čosi, čo navrhla aj komisia. Nebudem zachádzať do detajlov o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené, ale možno by bolo dobre, keby som stručne pripomenul, prečo komisia navrhuje zrevidovať e, tento legislatívny akt pomerne krátko po tom, čo bol prijatý. Pre komisiu je veľmi jasné, že súčasná legislatíva nie je e, funkčná, tak ako sme poukázali. Tretina dôvod, e, dôležitých IGA sú nekompatibilných s legislatívou EÚ, ukázalo sa, že je prakticky nemožné e, dodatočne e, toto napraviť. Preto zo strany komisie my navrhujeme posúdenie ex ante, ktoré e, je veľmi dôležité, pokiaľ ide o zlepšenie situácie a teší nás, že toto sa stretlo s podporou, s výraznou podporou v parlamente, čo my vnímame ako veľmi dôležité je vytvoriť e, tú správnu rovnováhu medzi právami členských štátov na vyrokovanie IGA, pretože je pravda, že toto je právo, ktoré prináleží členským štátom, ale zároveň zabezpečiť, aby IGA boli v súlade e, s právom, s legislatívou EÚ. Ako bolo e, už uvedené, je tu viacero detajlov, pokiaľ ide o posúdenie ex ante E, potom rozsah pôsobnosti tohto ex ante posúdenia, e, ako by to bolo s nezáväznými nástrojmi, no a konkrétny charakter stanoviska komisie. Toto všetko sú otázky, ktoré bude ešte treba vyriešiť. Veľmi sa tešíme na ďalšie kroky v tomto procese a veľmi by nás potešilo, keby trialóg začal čo najskôr, pretože to by nám umožnilo tento legislatívny akt považovať za jeden z najdôležitejších bodov v rámci energetickej únie. My samozrejme zo strany komisie budeme ochotní pomôcť a udržať ambiciózny prístup a hrať konštruktívnu úlohu e, v budúcich trialógoch. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much for your... Ďakujem za vaše pripomienky. Teraz pán spravodajca, pán Krasnodemský. Nech sa páči, môžete e, povedať niečo na záver. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili za ich zaujímavé pripomienky. Dúfam, že docielime kompromis. Je tu jeden bod, na ktorý chcem poukázať. Je to problém, ktorý je tak trochu politického charakteru. Výhrady, ktoré sme si vypočuli zo strany niektorých kolegov, sa to v podstate týka práv alebo autonómie, suverenity členských štátov, čiže eh, boli tu vyjadrené obavy príliš veľa týchto práv, ktoré prináležia členským štátom, sa prenesie e, na Európsku úniu. Ja zastupujem e, politickú skupinu, pre ktorú e, suverenita členských štátov je kľúčová, ale chcem pripomenúť, že suverenita je možná iba, ak je to podložené bezpečnosťou členských štátov konkrétne e, bezpečnosťou dodávky energie, čiže mali by sme rešpektovať suverenitu všetkých členských štátov a myslím si, že toto je element Európskej únie, na ktorý treba opakovane poukazovať. Takže nebolo by dobre, keby sme pristúpili na taký princíp, na základe ktorého by bezpečnosť e, krajiny alebo regiónu alebo členského štátu Európskej únie bola ohrozená iba z toho dôvodu, že sa usilujeme o výhodu, výhody e, v energetickej politike. Čiže si myslím, že vo všeobecnosti táto správa nezahrania nič, čo by e, mohlo naznačovať, že sa snažíme nejakým spôsobom obmedziť suverenitu členských štátov. Naopak, zvyšujeme bezpečnosť dodávky energie, čiže zlepšujeme suverenitu členských štátov a takisto poukazujeme na silu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem za vaše e, pripomienky a ďakujem aj za to, že pán spravodajca spolupracoval chcem pripomenúť, že hlasovanie v ITRE sa uskutoční 13. oktobra, čiže približne o mesiac. Ďakujem a teraz prejdeme na ďalší bod na programe. Pravidlá pre veľko, veľkoobchodné roamingové trhy, veľmi dôležitá veľkoobchodné trhy. Roaming by sa mal zrušiť začiatkom mája budúceho roku, čiže je to dôležitá téma. Pani spravodajkyňa Mia Petra Kumpula na 3, dovolte mi eh, pripomenúť, že sme vypracovali návrh nariadenia v oblasti pravidel pre veľkoobchodné roamingové trhy 15. júna. Takže eh, prerušené to bolo dovolenkami pred troma mesiacmi v rámci, T, v rámci nariadenia TSM, ktoré bolo prijaté v Lani, budú zrušené roamingové poplatky od 15. júna 2017 v prípade, že budú vyriešené e, e, problémy na veľkoobchodnej úrovni. Čiže toto najprv by sa mali vyriešiť tieto problémy A tak potom budú vlastne zrušené poplatky od 15. júna 2017. Vyriešenie týchto problémov je takým hlavným cieľom tohto návrhu. A pani Kumpula na 3, teda správa pani Kumpula na tri bude predmetom diskusie vo výbore ITRE 12. oktobra a dnes e, prebehne prvá výmena názorov bez dokumentu. Čiže v podstate e, to bude založené len na, náhrade komisie, e, na návrhu komisie Mali by sme skončiť, mali by sme to ukončiť čo najrychlejšie, pretože všetky potrebné aktivity v oblasti veľkoobchodného roamingu by mali byť zahájené. Nech sa páči, eh, drahá Mia Petra, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Mm, vítajte späť. Myslím si, že je vhodný čas pre Európsky parlament, aby sme preukázali, že vieme pracovať rýchlo, aby sme dodržali slúb, že od budúceho leta e, bez roamingov, e, teda e, zrušenie roamingových poplatkov bude realitou pre európskych občanov. Takže Chcem, aby všetci kolegovia vedeli, že komisia dnes predstavila svoje stanovisko, ale musíme počkať na stanovisko a potom bude prijaté rozhodnutie neskôr. Bolo by dobré, keby sa rozhodnutie prijalo ešte predtým, než my príjmeme rozhodnutie v Európskom parlamente, pretože to súvisí s trhom a bude to mať dopad na trh, či bude to 90-dňová lehota alebo kratšia lehota, či to začne nejakými e, textovými správami, keď sa rokovalo o TSM. Ale chcela by som, aby sa komisia poponáhlala a aby poskytla rozhodnutie ešte než spustíme trialóg. Digitálny jednotný trh predstavuje príležitosť, ktorú potrebujeme. Potrebujeme e, pracovné miesta a hospodársky rast a investície v Európe a potrebujeme digitalizovanú Európu. Čiže toto je jeden drobný, ale dôležitý legislatívny akt e, na tejto ceste. A ako povedal pán predseda, už sme sa dohodli e, na prísľube voči spotrebiteľom a revízia veľkoobchodného eh, roamingového trhu je dôležitá a verím komisii, že sa to podarí včas a môžeme pokračovať. Návrh komisie je veľmi jednoznačný. Tri čísla, tri uh, cenové stropy a to je všetko. Čiže ak si myslíte, že je to jednoduché, tak ani nie, pretože bude sa lobovať, jednotliví operátori budú lobovať, budú tu prevládať rôzne návrhy. No a ja som sa pokúsila zohľadniť celý európsky obraz, ako to bude vyzerať. Začala by som návrhu komisie, ktorý vychádza z širokej dopadovej štúdie, ktorá pokrýva celú Európu. Bolo to urobené veľmi obozretne. Ale je to v podstate taký základ, o ktorý sa chceme opierať. Vidíme tu tie tri údaje, Možno sa to niekomu zdá byť príliš vysoké, iným sa to môže zdať príliš nízke, čiže ja som sa usilovala vytvoriť niečo, o čo by sme sa mali politicky usilovať. Bežné e, budúce využívanie údajov, dát a e, spotrebitelia a e, konkurencieschopný trh. Ceny za dáta sú najdôležitejšie, pretože vieme, že využívanie dát sa výrazne zvýšilo a bude sa ešte ďalej výrazne zvyšovať ak eh, chceme povedať, eh, ak budeme tvrdiť opak, tak v podstate ehm, budeme eh, sabotovať európsky blahopyt a budúcnosť, pretože Európa sa musí ďalej digitalizovať. Čiže pokiaľ ide o prístup spotrebiteľom, keď tá cena nebude správna, tak tu bude hrozba, že spotrebitelia budú mať samostatné služby pre e, cestujúcich a pre domáci trh. Ale to není náš cieľ. My chceme pomohnúť ľuďom, ktorí cestujú a pracujú v iných členských štátoch. Vieme, že my cestujeme aj keď my viac ako 90 dní e, zotrvávame v Bruseli, ale pre mňa využívanie dát cez hraň, v cezhraničnej rovine je dôležité, že ľudia môžu si posielať maily e, a môžu spolupracovať. A nemali by si teda prestať pracovať a nevyužívať tie údaje, dáta. Preto chceme stanoviť dobrú cenu na to, aby to bolo bez tých príplatkov za roaming, ale aj pokiaľ ide o veľkoobchodné roamingové ceny. Takže znížilo sa to už a dobrá správa je, že to znižovanie bude pokračovať aj ďalej. Pretože to nie je lineárne. Keď viac investujete a viac sa využívajú tie údaje, tak tá vlastne cena za jednotku nie je rovnaká. Čím viac investujete, keď máte viac využívateľov, tak to môžete zlacnieť, no, teda pokiaľ ide o jednotku. Vieme, že takto bolo a takto aj bude, takže my vieme, že všade v Európe musíte investovať do údajov a toto je iba malá časť, kde vlastne sa týka to roamingu. Takže to je dôležitá informácia. Treba to zjednodušiť pre spotrebiteľov a tretia časť, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, to by to malo pokračovať, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, k tomu takisto máme legislatívu a my vieme, že to teda začalo, tá hospodárska súťaž, ale táto cena tvorba vlastne hráčov nevystr- nevystrčí z uh, hry. Takže z tohto dôvodu si myslím, že musíme skutočne postupovať múdro, aby sme, tieto inovatívnych, aby sme týchto inovatívnych aktérov nechali na trhu, Uh, of course, when there, if there is very long uh, Samozrejme, keď tu bude takáto férius policy, tých 90 dní a potom cenová hladina bude v tom istom obraze, že či získame tú istú hladinu, tak sú tu obavy ohľadne permanentného roamingu. Chcem zdôrazniť, že sú tu zabezpeky proti neužívaniu roamingu v rámci súčasného úpravy a musíme uveriť, overiť to, aby to bolo vyvážené, ale my sme zacielení na budúcnosť v našom výbore a preto, pokiaľ ide o národnú komunikáciu, tak sú tu ešte stále otázky, tak ako povedala jedna komisia, že vlastne auto nemôže zastať na hranici, takže sú tu v budúcnosti prípady, na ktoré musíme sa pozrieť, aby to fungovalo správne. Takže toto je tá minúta, ktorú som si zobrala navyše a som rada, že ostatní sa môžu vyjadriť. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Pokiaľ ide o tieto pravidla týkajúce sa veľkoobchodných roamingových trhov a teraz za EPP dostane slovo Paul Rybich. Nech sa páči. Ďakujem, ja sa chcem poďakovať spravodajkyni, pretože my máme tu veľmi zaujímavú tému, ohľadne tohto jednotného trhu, kde sa uberáme smerom digitálnemu trhu, to bude veľký skok a musíme urobiť všetko preto, aby sme z toho vyťažili pre spotrebiteľov na jednej strane čo možno najviac a na druhej strane ako tie investície vlastne pokiaľ ide o infraštruktúry, aby sme ten rozvoj infraštruktúr mali čo možno najrychlejší a vlastne vidíme, že takisto pokiaľ ide o internet pre prevádzkevateľov telekomu, tu napríklad vznikla minulosti veľká konkurencia, preto je pre nás dôležité, aby vlastne prevádzkovateľia telekomu v tejto oblasti takisto v rámci tejto investícii mohli urobiť to, čo treba. Preto je veľmi dôležité, aby sme skutočne európsky jednotný vnútorný trh vytvorili. To je taká prioritná, prioritné smerovanie a Môžeme tu urobiť aj internalizáciu tých veľkých ponúkateľov, môžeme nájsť určitú vyváženosť medzi trhmi. Už máme niektorých ponúkateľov, ktorí v rámci celej siete urobili patričné ponuky, ale takisto sú tu aj mobilní, virtuálni prevádzkovateľia sieti, ktorí tu takýmto spôsoby, spôsobom vlastne vytvorili novú konkurenčnú situáciu a musí sa to vyriešiť aj v oblasti veľkého obchodu, aby sme mali férový ferovú a transparentnú hospodárskú súťaž. som si už pred veľa rokmi želal, aby sme vlastne tento veľký obchod riešili prostredníctvom burzy. To by vlastne zavezovalo obchodníkov, aby obchodovali na burzi. To sa nedalo realizovať, vtedy možno sa to ešte spraví. Čo je pre mňa veľmi dôležité však je, aby sme, pokiaľ ide o údaje, dáta nehovorili za eurocent za megabajt, ale aby sme v budúcnosti, aby sme mysleli už do budúcna, aby sme euro za gigabajt považovali kľúčový. Myslím, že toto je pre spotrebiteľov oveľa prehľadnejšie a umožní to vlastne v budúcnosti jednoduchšie tie množstva údajov, ktoré každý používa, vníma tento duchu. Vieme, že prevádzkovateľia telekomu vlastne aj v domácnostiach ceny v podstate stanovili na úroveň gigabajtov a preto by sme vlastne za jednotku rokovania mali stanoviť gigabajt, pretože to vlastne bude pre, prehľadnejšie. My vieme, že sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o čistých príjmateľov a, a čistých vysielateľov alebo vysielateľov na sieť a pre tých nováčikov pokiaľ ide o virtuálnych prevádzkovateľov siete, tak to je jednoducho veľká výzva a pre nás musí byť úplne jasné, že tu potrebujeme rovnaké podmienky pre virtuálnych prevádzkovateľov, aj pre tých nováčikov, aj pre etablovaných prevádzkovateľov, aby sme mali férovú platformu, aby jednoducho tá hospodárska súťaž sa rozvíjala správnym spôsobom. Myslím si, že rozhodujúce je, aby európsky občania získali najlepšiu ponuku v Európe, aby takúto najlepšiu v rámci Európy mohli využívať všade. Ďakujem. Pán Henkel, ktorý eh, pána Tošanovského nahradil za EKR, nech sa páči. Áno, máte pravdu. Chcem ponúknuť pána sa ospravedlniť za pána Tomašovského, ale nemohol prísť, pretože mal iné politické záväzky Požiadal ma, aby som vám pripomenul, že zavedenie Roam Like at Home princíp budúci rok bude vlastne už završenie tých snách z minulosti z predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Pokiaľ ide o prispôsobenie veľkoobchodných roamingových cien, podporuje zrýchlený postup, fast track approach, na to, aby sa dosiahla dohoda s radou vo všeobecnosti podporuje zníženie týchto stropov. Je presvedčený, že nové nariadenie musí rešpektovať situáciu jednotlivých členských štátov a musí vychádzať z verifikovaných údajov a potrebných nákladov pre e, operátorov. Pokiaľ ide o koniec roamingu, to nemôže byť na úkor navštívených operátorov, Myslí si, že sú tu určité problémy, pokiaľ ide o signály, ktoré komisia vysiela, pokiaľ ide o stropy veľkoobchodné, ktoré jednoducho sú pod cenou nákladov pre týchto operátorov. A v rámci rokovaní sa bude sústrediť predovšetkým na túto otázku. Na záver teší sa na úspešnú spoluprácu s tieňou spravodajkyňou ako aj ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší rečník mene Alde, pán Petersen, ktorý zasa nahrádza pána Roudeho. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som na povedať pár slov v mene pána Odeho. Tento návrh je veľmi dôležitý bude veľkou výzvou a my dúfame, že tu spolupráca bude dobrá so spravodajcom. Dúfame, že to povedie k včasnej implementácii zákazu na tie príplatky pre roaming, ktorý by sa počíta v júni budúceho roku s tým ukončením, ale tento návrh musí z ruka v ruke s férovým využívaním takovou politikou a musí jednoducho tu dôjsť k implementácii tohoto právneho aktu. Takže apelujeme na komisiu a na radu, aby tá spolupráca s Európskym parlamentom bola čo najúžšia, aby sa urobilo všetko preto, aby jún roku 2017 tá lehota bola splnená. Tá výzva samozrejme je, aby sme našli dobrú vyváženosť medzi potrebami operátorov, ferovou hospodárskou súťažou a, a užívateľmi. V tomto duchu sa tešíme na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujeme. Ďakujeme pekne aj my, hovorí pán predseda a pán boreli nakoniec. Nech sa páči, vy sa nahradzate sám seba. Ďakujem pekne za FDD, máte slovo. Keď tu hovoríme o jednotnom vnútornom trhu pre služby, bez toho, že by sme eh, tu rozlišovali hranice, pokiaľ ide o roaming, tak v tomto ohľade musí parlament byť ambicioznejší ako Európska komisia. Súčasný návrh komisie hovorí o tom, že najvyššie tarify roamingu, pokiaľ ide o služby, že sa musia znížiť. To jednoducho nestačí na to, aby sa využila aby sa využila tá príležitosť, ktorú tu máme. Musíme podporiť našich občanov, a naše podniky musia urobiť všetko preto, aby tie návrhy, ktoré z našej strany prídu, boli lepšie ako tie, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu cien na jednotlivých národných úrovniach. Medzinárodné spoločenstvo uznalo, že medzinárodný roaming a ceny za neho sú minimálne, pokiaľ ide o služby, ktoré sa poskytujú napríklad na národnej úrovni. Hovoríme o tom, že vlastne roamingové návrhy sú 10 krát vyššie ako vlastne korešpondujúce národné ceny. Takže je to veľký priestor, pokiaľ ide o zníženie týchto cien, ktoré navrhuje napríklad komisia. Uvediem napríklad príklad z Talianska. Podľa tých údajov, ktoré sa skúmajú, na úrovni komisie. Očak, tie odhadované údaje sú 1,30 eur za megabit. A komisia chce vytvoriť úroveň na 0,35 e, za megabit. Spotrebiteľ musí mať možnosť, aby sa to dalo riadne merať. Cittadini europei possono realmente beneficiare dal 15 giugno 2017 dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, dobbiamo lavorare per abbassare le tariffe massime del... Pokiaľ ide odstranie týchto príplatkov, musíme jednoducho tieto eh, stropy týchto tarifov znižiť. Takže v tomto duchu predložíme aj pozmenujúce návrhy, aj pokiaľ ide o údaj, aj pokiaľ ide o jazykové tarify. Ďakujem pekne a ďalší rečník nahrádza pána fontanu za ENF. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene teňového spravodajcu pána Fontánu by som sa chcela podeliť o nasledovné stanovisko s vami. Zrušenie týchto príplatkov za roaming, ide tu o nariadenie, ktoré sa prezentuje. Takýmto spôsobom chceme zjednodušiť fungovanie na vnútorného trhu v tejto oblasti, ale ako komisia vlastne uvádza vo svojom návrhu, regulácia ako taká alebo nariadenie nie je dostatočné na to, aby sme zabezpečili dobre fungovanie trhu s roamingom. Po druhé, pán Fontana uvádza, že musíme robiť všetko preto na to, aby sme získali jasné mechanizmy ohľadne vyhnutia sa nejakých ďalších príplatkov pre spotrebiteľov. Napríklad sú tu operátori v niektorých členských štátoch, ktorí vlastne už začali žiadať poplatky za extra služby ktoré boli zadarmo predtým, než sa zrušili tieto príplatky za roaming. Nemá zmysel slibovať občanom lacnejšie služby a operátori potom zasa navýšia ceny za ďalšie služby. Spotrebitelia majú v tomto duchu veľké očakávania a my musíme jednoducho robiť všetko preto, aby roaming bol výhodou a pokiaľ ide o malých operátorov, musíme venovať pozornosť schopnosti na trhu, na to, aby sme robili všetko preto, aby bola zabezpečená férová hospodárska súťaž. Viaceré obavy tu boli, pokiaľ ide o na úroveň malých spotrebiteľov, pretože nie sú si celkom istí, že či sa týmto spôsobom urobí pokrok. Nemôžeme jednoducho takýmto spôsobom postupovať. A v neposlednom rade súčasné fungovanie veľkoobchodných trhov roamingových musí robiť sa všetko preto, aby tu boli dobré investície, pokiaľ ide o domácich trhov, aby boli roamingové ceny porovnateľné s domácimi cenami. Ďakujeme pekne a za vaše pripomienky. To je koniec tieňových spravodajcov a teraz ďalší poslanci dostanú slovo pani Del Castillo Vera. Ďakujeme za vašu správu. Vďaka tomuto tu máme takéto témy ako pravidla pre veľkoobchodné roamingové trhy. To všetko vďaka vám, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ale toto je všetko vďaka parlamentu. Na úvod to musím povedať. Takže vrátim sa k mojej jazyku, k španielčine. Je pravda, že toto rozhodnutie sa prijalo, ale to, čo je treba teraz urobiť, je to, čo chyba, aby to bolo naozaj tak a aby tie roamingové poplatky naozaj vymizli a to nech sa splní to, čo sa schválilo 15. júna, teda čo to má vstúpiť do platnosti za niekoľko mesiacov. E, je to naliave priblíženie sa k tomu, aby sme realizovali ustanovenia správy. Komisia splnila svoje záväzky, predložila návrh. Všeobecne návrh komisie je vyrovnaný. Samozrejme, každý sa na to môže pozerať z vlastnej perspektívy, z vlastnej krajiny, ale európsky trh je ešte ďaleko od toho, že by bol jednotný a v istých prípadoch je to e, súhrn národných e, trhov a aký dopad môže mať tá či ona tarifa, tak to už nachádzame na úrovni tej legislatívy RTS e pre spotrebiteľa, ale ja si myslím, že návrh komisie je vyrovnaný a na základe toho samozrejme môžeme ešte niečo vybrúsiť a aj tie množstva, ktoré sa navrhujú. Špecifickú pozornosť by sme mali venovať eventuálnym variantám, keď sú keď ide o dobrovoľníkov, tam by sa tá dohoda, tak ako to komisia v regulácii navrhuje, tam by sa to neaplikovalo. Ešte tam treba popracovať. Je tam ešte manevrovací priestor pre parlament. Ďakujem spravodajcovi aj tieňovým. Thank you much. Ďakujem pekne. A teraz by som požiadal pána Wolfa Krusmana z DigiConnect, za slova, za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, pani spravodajkyňa. Za komisiu môžem povedať, že sme veľmi radi, že to je na programe dnesného zasadnutia výboru ITRE. Myslím si, že zhruba pred viac ako rokom sme našli politický kompromis uprostred noci. Komisia vlastne vtedy predložila už celý návrh, ten bol aj revidovaný. Chcem povedať, že veľa práce sa urobila na úrovni rady, takže boli tu viaceré pracovné skupiny na rade, kde sa hovorilo o dopadovej štúdii komisii, pokiaľ ide o komisný návrh a sme veľmi radi, že teda tu máme takýto časový harmonogram prísny a že v parlamente sa takisto začalo, takže dúfam, že to zjednoduší vlastne tú diskusiu a rokovania medzi legislátormi v rámci času. Takže dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť tento náš cieľ. Ide tu o zrušenie e, príplatkov za roaming, poplatkov za roaming. To je vlastne to, čo žiada komisia. Urobím všetko preto, aby sa to zjednodušilo, aby sme našli kompromis. A chcel by som ešte povedať, že tie otázky, ktoré tu boli spomenuté, pokiaľ ide o tie vyjadrenia, tak tam to sa naznačilo, viacero, ohľadne, viacero veci ohľadne tej výzvy, ktorú tu máme. Treba nájsť vy, váženosť medzi dvomi, dvomi hlavnými cieľmi, aby boli oba spokojné. To znamená, na jednej strane tu máme náklady, pokiaľ ide o tých visited operators, to znamená tých operátorov sieti, ktoré sa využívajú na to, aby sa zabezpečili takéto roamingové služby, aby tieto boli v plnej miere po zaplatené, to je hlavná požiadavka, ktorú legislátori vzťahujú na toto. A druhá vec je, aby sme umožnili čo možno najviac operátorom, čo možno najviac operátorom poskytnovať jednoducho roaming za cenu normálnych cien v porovnaní s tými cenami, ktoré sú v tej krajine normálne. Takže na to, aby sme dosiahli túto vyváženosť, to nie je ľahká úloha. Komisia predložila konkrétne údaje, ale chcel by som vás uistiť, že komisia je presvedčená o tom, že vlastne tá analýza preskúmania sa urobia v takom duchu, aby oba ciele boli v plnej miere splnené. Takže my sme presvedčení, že tieto ceny budú náklady budú vlastne pokryté a na druhej strane sme urobili určité odhady a prišli sme k záveru, že musíme robiť všetko preto, aby nielen veľkí operátori, ale skutočne väčšina aj tých malých operátorov, vrátane malých a stredných podnikov skutočne mohli poskytovať roaming za ceny domácich cien, berúť do aj špecifika tých výnimok, pokiaľ ide udržateľnosť, ale to by skôr mala byť skôr výnimka. Dúfame, že náš návrh úspeje. A posledná vec, chcel som povedať, pretože tu bolo spomenuté to pojivo, pokiaľ ide o tú politiku, Ďalšia zabezpieka, pokiaľ ide o roaming, v ktorým počíta legislátor, takže v tomto implementačnom akte, ktorý musí byť prijatý zo strany komisie pred koncom roka, chcel by som sa podeliť, že vlastne dnes sme zverejnili návrh zo strany komisie, takže každý môže komentovať počas semestra počas septembra, predtým, než vlastne začne ten komitologický postup, budeme musieť to prediskutovať potom s členskými štátmi a paralelne sme vlastne žiadali aj perej, pokiaľ ide stanovisko, takže dúfame, že aj toto budeme mať prost, v hruba polovici októbra a budeme mať potrebné detaily na stole. Takže to je všetko a dúfam, že všetci urobíme všetko preto, aby sa to čo možno najčasnejšie dosiahlo, tak ako sme s tým počítali pred rokom. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj komisii. Pán, teraz náš spravodajca Mia Petra Kompula Natri, záverečné slova z vašej strany v stručnosti. Myslím si, že kolegovia, ktorí sa vyjadrili, skutočne hovorili o tom istom, to znamená, máme dobrý základ pre rokovania a ja som očakávala vlastne tohto výboru, že takto pôjde a som presvedčená, že chceme nájsť spoločný základ pre trialog a už na úvod som povedala, že potrebujeme mať európsku perspektívu, pokiaľ ide o snahu nájsť výsledky. Musíme byť ambiciozni, pokiaľ ide o predkladanie dobrých návrhov, pretože nie je dobré, aby sme pracovali na jeseň na niečom, ako sú ceny, ale vlastne ako sme slúbili našim spotrebiteľom a my vieme, že to treba dodržať, trochu mení ten trh, ale to, čo navrhujete na úrovni národných trhov, nemôže byť až také odlišné, keď niekto prejde cez hranice. mi to ľúto, že to musím povedať voči tým, ktorí nie sú spokojní s, týmto riešením, ale musíme to urobiť. Takto nemôžeme veď chcieť takýmto spôsobom hatiť snahu Európanov prekračovať hranice. Ďakujeme pekne. Pokiaľ ide o zváženie týchto návrhov, to je 13. novembra lehota, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy a 29. novembra sa bude hlasovať. Ďakujem pekne, takže to je bod číslo 7 a teraz prejdeme k bodu číslo 8. využívanie frekvenčného pásma 470 až 790 MHz v Únii, Chcel by som vás informovať, že sme hovorili o tomto návrhu pani Toji, pani Patricie Toji, ktorá je podpredsednička. Hovorili sme o tom v júli v tomto návrhu. A dnes vlastne budeme hovoriť o 205 pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložili ostatní poslanci. Ako viete, táto tento návrh sa snaží pozmeniť návrh rozhodnutia komisie ohľadne využívania pásma 700 MHz. V súčasnosti sa toto pásmo využíva na rozhlasové služby, ale na základe tohto rozhodnutia by sa využívalo v celej Európe pre bezkáblový internet a služby, ktoré s tým súvisia. To už poznáme e, aj z dokumentov našej spravodajkyne, takže teraz poprosím Patriciu, aby sa chopila slova. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, správne ste už z predchádzajúcej výmeny názorov hovorili aj vychádzali sme z tejto legislatívy Cieľom tohto nariadenia, ktorý, ktoré si pripomenul, tak e, tento cieľ sme e, zdieľali už aj v predchádzajúcich diskusiách. Všetci sme toho názoru, minimálne v tomto výbore, že migrácia širokého pásma služieb a videí 700 a nižšie, tak je to správny cieľ, pretože ide o oslobenie, oslobodenie spektra, aby sa využilo na iné ciele a my to podporujeme, aby sme zvýšili silu hospodárstva, produkcie v Európe tým, že dáme k dispozícii voľné spektrum, aby došlo k digitalizácii, aby mohla byť digitalizácia firiem a tak ďalej. Takže podporujeme toto rozhodnutie. Bola urobená aj predbežná štúdia a tak ďalej, takže údaje sú vyzreté a je to dobrá príležitosť, aby sme išli cestou inovácií v priemysle v EÚ. Diskusie, ktoré sme vo výbore robili, tak e, sme e, aj predložili približne 200 pozmeňovacích návrhov, ktoré môžeme zoskupiť, samozrejme až na určité detaily. E, môžeme ich zoskupiť podľa tém tých piatich článkov rozhodnutia. Prvý bod. Záväzný dátum, dokedy e, ten 700 MHz a vyššie má byť e, toto spektrum oslobodené a určené na komunikačné služby. Ako všetci viete, Komisia hovorí o roku 2020 technici a tak ďalej hovorili odborníci o 22. a pozmeňovacie návrhy sa točia okolo tohto. Niektorí by chceli ešte skôr ako 2020, niektorí neskôr. Ja som už naznačila, že ako spravodajkyňa by som navrhla aby sme prijali skôr ten termín 2022. Ide o dva roky posun. To by som podporila aj v tomto výbore. Súhlasiať s tým, že Potrebujeme jasný cestovný plán alebo mapu, aby bola jasná zodpovednosť všetkých členských štátov, aké budú mať úlohy, aby si nemysleli, že do roku 2022 nemusia nič robiť. To je určitý deadline, do ktorého treba veci splniť. Bude sa musieť plniť určitá cestovná mapa. A tí, ktorí budú chcieť využívať toto nové spektrum, tak aj budú musieť napísať, vysvetliť prečo. Potom kolegovia navrhujú požiadavku detailných odôvodnení presunu, ale vychádzame zo skutočnej situácie. Už som aj vysvetlila moje stanovisko týchto dvoch rokov navyše. Nejde to o nejaké špecifické prípady určitých krajín, ako napríklad Taliansko či čo by sme, že by sme to nestihli urobiť migráciu do roku 2020. Ale to, čo mňa presvedčilo, že je veľa regionálnych televíznych staníc, tu nejde vôbec o nejaké veľké súkromné záujmy, či ja už neviem o čo. Ide o mnohé regionálne televízne stanice, ktoré budú musieť robiť zmeny mali by prejsť na multiplex a tak ďalej, museli by zmeniť svoje technické zabezpečenie. No a keď hovoríme o demokracii a tak ďalej, e, keďže v mojej krajine je toľko regionálnych televíznych staníc, možno ich príliš veľa, mali by sa nejakým spôsobom zoskupiť, ale aj oni by mali mať viacej času sa adaptovať. Ďalšia skupina pozmeňovacích návrhov komerciabilita alebo možnosť obchodovať eh, s právami na využívanie spektra, keď sa presúva ten deadline, tak bude potrebné aj zabezpečiť a presunúť deadline na obchodovanie a podmienky používania na ten istý termín. Tretí článok a tretia skupina pozmeňovacích návrhov Niektorí kolegovia, a to už je v texte, by chceli odstrániť fakt, že že by mala byť povinnosť záruky adekvátneho šírenia na teritoriu a nejaká záruka, kvala, kvality pri a tiež minimálna zaručená rýchlosť e, prenosu, a to je už zadefinované v článku 3, to je 30 MB. Niektorí by to chceli odstrániť, túto odvolávku. Áno, môže to byť možno príliš ambiciózny cieľ pre operátor, operátorov, aby zabezpečili túto rýchlosť, pretože v rôznych krajinách sú rôzne technické podmienky. Ale ja si myslím, že je správne, aby parlament mal rovnaké stanovisko ako komisia, aby žiadal od telekomunikačných operátorov, aby zabezpečili tieto kvalitné služby a rýchlosť prenosu. To je tretí bod. A tu je ale už viacero pozmeňovacích návrhov. Ďalší bod tu nie všetci majú rovnaké názory. Aby sme dodávateľom služieb mediálnych, audiovizuálnych, aby mali zabezpečený určitý stály počet spektier na určité obdobie, tak chceme zabezpečiť, aby to spektrum pod 700, kde je už veľa médií a kde chcú ísť aj ďalší, aby to bolo k dispozícii aspoň do roku 2030. Je to v článku 4 aj výbor pre kultúru pripisuje tomuto článku veľký význam. A je to správne. Keď už žiadame tieto zmeny, tak musíme týmto kultúrnym operátorom dať ich určité možnosti a istotu, aby túto disponibilitu mali do roku 2030. Ale keďže tá technológia sa mení tak rýchlo, no nevieme, čo sa stane do roku 2030 ale oni potrebujú tú istotu aj pre investorov. A táto požiadavka prišla aj od asociácie, celoeurópskej asociácie pre široké pásmo pre broadcasting, takže ja si myslím, že to by sme mali podporiť. Ale nie všetci majú rovnaký názor. Ďalší kontroverzný bod, downlink. Komisia hovorí, že pod 700 MHz je možné robiť downlink pre operátorov, ale tu sú rôzne názory. Niekto to chce zrušiť a nič nehovoriť. Niekto chce uplink. Ja si myslím, že downlink môžeme nechať, ale je to kontroverzné. A na tento bod ešte nemám zadefinovaný názor a potrebujem ešte ďalšie diskusie s tieňovými. Končím, pán predseda. Vidím, že na mňa pozeráte. Pokiaľ ide o pre, e, pre smerovanie spektra 700 MHz, ten deadline 2017 budúci rok je potrebné, aby sa tento termín aplikoval, rovnako ako tabulka, ako bude zadefinovaná. Ale je tu problém interferencií medzi štátmi, pretože niektorí môžu ísť rýchlejšie, niektorí pomalšie. A ak tieto dve krajiny susedia, napríklad Taliansko, Francúzsko a tak ďalej, tak tu bude problém interferencií a tým, tým treba zabrániť. kompenzácie, o ktorých už komisia uvažuje. Ja by som uvažovala pre užívateľov, aby bola pre nich výhoda, aby mohli nakupovať nové aparát, aparatúru aj pre operátorov. To je ešte otvorený bod. A posledný bod. A analýza využívania spektra a preskúšanie. Ehm, komisia uvažuje 25, ja by som uvažovala v roku 2023 ešte pred e, celosvetovou konferenciou, aby sme sa prispôsobili týmto e, pravidlám to je asi 5 skupín pozmeňovacích návrhov, ako som už spomenula, a budem naďalej spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Až 11 minút, to eh, je rekord. Gratulujem. Ďakujem. Naša spravodajkynia nám povedala všetko, čo sa dalo. Teraz zostane slovo pani Del Castillo Vera, ktorá nahrádza pána Hokmarka mene EPP. Ja tu nahrádzam pána Hokmarka, ktorý je teňovým spravodajcom, ako viete, ale on povedal, že chce využiť to príležitosť na to, aby sa poďakoval spravodajkyni za prácu, ktorú vykonala v rámci tejto zložky. Teší sa na spoluprácu s pani Tojou, na to, aby dosiahli celoeurópsku implementáciu, čo možno najskôr, aby sa zlepšil tento návrh na to, aby tento parlament mohol založiť základy pre Európu, aby sme boli vodcovským, nie len pokiaľ ide o mobilné služby, ale aj pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo. Priority sú poprvé, tento návrh potrebuje byť predložený do správnom kontexte. Nie je to iba záležitosť, aloka- záležitosť alokácie spektra. Ide tu o to, aby Európa urobila a využila svoj potenciál, aby sme pritiahli investície do nového hospodárstva, táto nová expanzia, ktorá si bude vyžadovať spektra na úrovni 700 MHz, Európa má potenciál transformácie na najdynamickejší trh s touto oblasťou. Je to dôležité pre internet, pre mobilné služby, Je veľmi dôležité, aby sa to rozvíjalo čo možno najrychlejšie, preto tá rýchlosť implementácie by mala byť kľúčová, pokiaľ ide o tie rokovania. Dosiahnutie v Európskej únii a v hospodárstve takúto koordináciu, tá musí byť harmonizovaná čo možno najskôr, na to, aby sme vyčlenili cestu pokiaľ ide o ten harmonogram 2020, ten by mal byť ponechaný. Členské štáty musia byť schopné umožniť využívanie, e, mali by mať možnosť prispôsobiť sa na tie nové pravidla, mali by mať na to dva roky, bez toho, aby tu bol zákaz e, tohto pásma pre komunikáciu internetu v členských štátoch. Avšak je veľmi dôležité, aby akékoľvek omeškanie bolo správnym spôsobom vyargumentované a cieľ takéhoto omeškania nemôže byť nastavený pre členské štáty iba oddelovanie implementácie. A pokiaľ ide o transfery alebo leasing takýchto práv na spektrum, komisia stanovila lehotu na 30. jún 2022, ale aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť a vodcovstvo Európskej únie, tak potrebujeme rýchly prístup. Preto sme navrhovali, aby táto lehota, pokiaľ ide o umožnenie transferov alebo leasing práv spektra, bola stanovená na rok 2020. A pokiaľ ide o virtuálnych operátorov sieti, pričlenenie pásma 700 MHz musí zjednodušiť hospodárskú súťaž nielen pokiaľ ide o alokáciu ako takú, ale aj pokiaľ ide o požiadavky, ktoré majú umožniť sdielaným sieťam a virtuálnym operátorom NBA musia zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o prispievanie k týmto e, bezkáblovým aplikáciám. Pokiaľ ide o licencie, licencie by mali mať e, dĺžku života 30 rokov na to, aby sa podporili investície a zabezpečili nové možnosti pre všetkých. A pokiaľ ide o príjmy, pokiaľ ide o obchodovanie s licenciami, Potrebujeme právnu bezpečnosť, potrebujeme jasné pravidlá na to, aby sme mohli fungovať s týmito licenciami, ktoré vlastne umožňa rozvoj nových technológií. Musíte si uvedomiť, že tu bola požiadavka v rámci TSM, ale to potom vypadlo z toho, pretože sme nemohli. That, uh, claim with that proposal from parliament. And finally, regarding the roadmap, it... A pokiaľ ide o tú cestovnú mapu, je veľmi dôležité, aby členské štáty mali dostatočný čas na to, aby prijali a, a implementovali tento národný plán v rámci časového harmonogramu. Ten 30. jún roku 2018 má túto požiadavku splniť. Je veľmi dôležité, aby členský štát, ktorý sa rozhodne oddialiť e, implementáciu nad, aj za rok 2020, táto cestovná mapa musí poskytnúť patričnú argumentáciu a komisia musí potom sa rozhodnúť ohľadne akceptovateľnosti tohto, berúc do úvahy radiové spektrum a stanovisko k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Mr. Patterson, replacing Mr. Roder, second time. Thank you, Chair. Uh, that... Takže chcem zdôrazniť tri body, ktoré sú veľmi dôležité pre ALDE v súvislosti s týmto návrhom. Poprvé, potrebujeme ambicioznejší návrh, Eh, otázky spektra sú predmetom diskusie už niekoľko rokov a bola dosiahnutá dohoda medzinárodnej úrovni, aby sa poskytla viac frekvencie pre mobilné a bezdrôtové eh, siete. Rada nechce riešiť túto dôležitú otázku v rámci TSM, napriek tomu, že Európsky parlament na tom trval. Čiže teraz je na čase konať eh, pre členské štáty a zabezpečiť, aby Európska únia nezaostávala za výzvami ako napríklad 5G, ale e-health, e-mobility a lepší spôsob e, šíriť európsku kultúru. Takisto by sa mala zlepšiť konektivita európskych občanov. Po druhé, alokácia spektra musí byť harmonizovaná, frekvencie nepoznajú hranice, digitálny jednotný trh ešte nie je realitou je potrebné zabezpečiť koherentnosť a technické harmonizačné opatrenia pre využívanie koexistencie. E, e, mala by byť podporená konkurencieschopnosť za účelom podpory inovácií a na záver načasovanie, ktoré úzko súvisí s prvými dvoma bodmi. Príliš veľa času už sme stratili, členské štáty e, mali dostatok času na uvoľnenie pásma 7 MHz a prekonanie víziev 2020 by mala byť finálna lehota. To je veľmi dôležitý bod pre ALDE, čiže keď hovoríme o flexibilite, musí to byť vo veľmi špecifických prípadoch a veľmi jasne opodstatnené. opodstatnené. Tešíme sa na spoluprácu so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami, pán Borelli. Ďakujem, pán predseda. My ako FDD sme pripravení spolupracovať koncom mesiaca s tieňovými, aby sme našli kompromisy pre účinnosť spektra. Som si istý, ako dosiahnutie konektivity pre všetkých nebudú absolútne problémy nájsť dohodu. Predložili sme pozmeňovacie návrhy, aby sme podporili absolútne pokrytie územia aj z najvzdialenejších oblastí, aj vidieckých činných niekoľko našich pozmeňovacích návrhov, aby sme podporili koordináciu medzi členskými štátmi, aby sa robili vnútorné správy do 30. júna 2019, lepšie využívanie spektra e, sa nemôže robiť oneskorovaním a hlavne pokiaľ ide o spektrum 700 viacej. Tieto správe majú veľmi jasnú pragmatickú úlohu, zabrániť oneskoreniem. Viem, že nie je ľahké spustiť takýto zložitý komplex transferu eh, infraštruktúr pre mobilných operátorov a eh, na služby aj televízneho charakteru a tak ďalej. Preto sa musia pripraviť na túto situáciu aby boli podmienky adekvátne pre všetkých zainteresovaných. Rovnako treba správne e, vyhodnotiť technicko-spoločenské podmienky pre všetkých musíme uvažovať aj o uvoľnenie spektra, širokého spektra. E, tam aj doteraz sú ešte štrukturálne problémy. Je potrebná maximálna transparentnosť a prokonkurenčný postoj. Náš pozmeňovací návrh 187 článku 5, kde musia byť jasne zadefinované povinnosti v článku 2.3. musíme mať najväčšiu možnú konektivitu pre všetkých občanov EÚ. A to musí byť absolútne verejné, to je naša základná myšlienka. Uh, thank you, colleague. ENF ENF is represented by Kappel. za skupinu e pani Ďakujem, pán predseda. Udelovanie frekvencií 490 e, až 470 MHz je to dôležitá téma, ktorú treba vnímať v politickom kontexte konkurencieschopnosti Európy a v kontexte digitalizácie. Z toho dôvodu sú mimoriadne dôležité dve veci. Harmonizovaný postup a podľa možnosti rýchly postup, aby pokiaľ ide o e, pripojenie siete 5G, aby Európa napredovala, aby zohrávala vedúcu úlohu v tejto technológii, tak ako to bolo v oblasti 3G, tak by to malo byť v budúcnosti aj v oblasti 5G. Keď hovoríme o rýchlosti, transpozície alebo realizácie, tak e, chcem povedať niečo k prvému bodu pani spravodajkyne. Záväzné dáta pre pre uvoľnenie 2020 by, mal byť, e, by mala byť lehota a 2022 iba, iba v konkrétnych výnimočných prípadoch, kedy musí byť opodstatnené, kedy sú, prečo sú potrebné dva roky navyše. A čo sa týka dát, pokiaľ ide o e, revíziu, tak ešte pred svetovou rozhlasovou rádiovou konferenciou to musí byť ešte e, v roku 2020 a nie, ako hovorí komisia 2025, cestovná mapa 2018 je ďalšia možnosť. Samozrejme, členským štátom je potrebné poskytnúť čas, aby mohli byť predložené záväzné návrhy, ale myslím si, že už sme o tom diskutovali tak dlho, že aj na úrovni členských štátov by že členské štáty by to mohli urýchliť, aby sa umožnilo e, zrealizovanie cestovnej mapy skôr ako v roku 2018. správna istota pre investorov je takisto dôležitá. Myslím si, že e, by mala byť platnosť 30 rokov. To je dôležité aj pre nové investície v Európe. Dôležité je, aby sme na úrovni parlamentu rýchle napredovali, aby tento bod bol čo najrýchlejšie zrealizovaný a e, zadávanie frekvencií, aby bolo harmonizované a aby prebehlo čo najrýchlejšie. Ďakujem pani Pilar Denkel Kstilo. Vy hovoríte v mene pána Hokmarka, e, ktorý nahrádza pána Bonyho. Je to dosť zložité. A teraz máte príležitosť hovoriť e, vo vlastnom mene. Nie je to problém. Máme veľmi úzky vzťah. Dobre. Včera G20 prijalo rozhodnutie zvolať stretnutie ministrov alebo zodpovedných zodpovedných pre digitálny rozvoj jednotlivých krajín. aby stanovili plátny spolupráce a aby sa rýchlejšie postupovalo v jednom z kľúčových aspektov och tejto schôdze G20 a síce ako podporiť rast ekonomiky a je jasné, že rozvoj spektra 700, pokiaľ ide už po pokrytie alebo vysokú rýchlosť, vyžaduje rozvoj sieti 5. generácie v súvislosti s tým, čo som už povedala k stanovisku spravodajco takmer vo všetkých bodoch Mám podobný názor. Je to aj zachytené v našich pozmeňovacích názoroch, e, návrhoch. Len by som zdôraznila dva aspekty. Rozšírenie licencií na 30 rokov to dá investorom úplne inú perspektívu a uľahčí viacej investícií to je podľa mňa veľmi dôležité, ale tiež by som zdôraznila tú možnosť e, rozšírenie z 20. na 22. rok. Teda, že by tu bolo tu to predloženie deadline na migráciu spektra. Nesmieme zabúdať, že členské štáty by mali zabezpečiť, že ak v určitom členskom štáte bude nejaké predlženie, tak susedné krajiny môžu presunúť v čase rozhodnutie toho deadlineu 2020, 2020. Pretože by sme tu potom mohli mať také, taký dominový efekt a je možné, že nakoniec by nikto nesplnil deadline 2020. Na to nesmieme teda zabúdať, ak niektorý členský štát to odôvodne, ak sa príjme, aby mal to predložené do roku 2020, aby sa nezabránilo susedným krajinám, aby využili ten pôvodný termín 2020. To je všetko z mojej strany. Musíme postupovať rýchlo, aby sa to no, realizovalo čím skôr. Thank you very much. Madam Ďakujem naša spravodajkyňa o eh, digitálnom jednotnom trhu, pani Kalas, má slovo. Ďakujem. Nadviažem tam, kde skončila kolegyňa. Ak otázka o tejto téme je tak, aby sme mali koordinovaný prístup pásma 700 MHz, ako už povedala spravodajkyňa, už eh, sa dohodli, už boli dohodnuté možné predlženie lehoty pre niektoré členské štáty. Ak to je tak, tak nemáme spoločný prístup a to je problém, ale ak e, máme, ak sme zvolili takýto prístup a potrebujeme poskytnúť výnimky pre niektoré členské štáty, ktoré e, nemôžu dodržať dohodu, respektíve tento koordinovaný postup, tak e, by sme mohli stanoviť lehotu pre tých, ktorí môžu dodržať tú lehotu a niektoré potom môžu začať ešte skôr a ak môžu dodržať e, lehotu 2020, tak to možno stihnú aj do roku 2018 alebo 2019. Jeden dôležitý bod, ktorý už bol spomenutý, je, že ak poskytneme predlženú lehotu pre niektoré členské štáty, tak to musí byť veľmi jasné, musí byť veľmi jasné, aké sú podmienky a dôvody takejto výnimky. Čiže to predlženie lehoty by malo byť riadne opodstatnené a malo by byť z konkrétnych dôvodov, ktoré by mali byť vymenované v tomto nariadení. Nevys- nevyriešené cezhraničné otázky alebo potreba zabezpečiť technickú migráziu pre rôzne ďalšie okolnosti. A takisto by som chcela doplniť, že komisia by mala postupovať proaktívne v roli teda keďže funguje ako realizátor tohto procesu, aby e, sa to jednoduchšie koordinovalo. Ďakujem. Pán Henkel. E, preskočili ste ma z nejakého dôvodu a ja som mal e, byť náhradou pána tieňového spravodajcu Bašír, ktorý tu bohužiaľ nemôže byť a Chcel by som povedať, že skupina VCR e ehm, veľmi jasne vyjadrila, že máme dve kľúčové otázky, pokiaľ ide o návrhy komisie. Teší nás, že v, pozmeňovacom návrhu, v pozmeňovacích návrhoch a v správe e, sa zhodujú viaceré politické skupiny v týchto otázkach. Poprvé, už sme povedali v minulosti, že naše výhrady, pokiaľ ide o e, ustanovenia downlink, v frekvenčnom pásme 790 MHz neberú do úvahy um, vývoj v tejto oblasti a je to v rozpore s princípmi lepšej legislatívy a je to opatrenie, ktoré by bolo zbytočne reštriktívne a nie užitočné. Tým nechcem povedať, že sme e, špecificky proti službám downlink, ale musí existovať flexibilita v tejto legislatíve. Po druhé, takisto je tu široká podpora pre dvojročnú výnimku. My chápeme dôležitosť ambicioznosti a chápeme, že došlo eh, k viacerým prieťahom eh, v frekvenčnom pásme 800 MHz. Chápeme, že členské štáty musia uvoľniť spektrum a je potrebné sa tomu prispôsobiť, ak členské štáty čelia e, komplikáciám, tak e, by v legislatíve mala byť zapracovaná flexibilita, ktorú môžu využiť. Vo všeobecnosti nás teší, že sa črta konsenzus v kľúčových otázkach v tejto legislatíve a tešíme sa na spoluprácu s ďalšími politickými skupinami e, ohľadom budúcich kompromisov. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Uh, Mrs. Ďakujem pani Kumpula na tri. Ďakujem. Len stručne chcem povedať, že e, ma teší, e, že máme stanovisko RIDŽEK ešte pred e, zasadnutím výboru. Ak niektoré kontinenty sú rýchlejšie vo využívaní e, 5G, tak E, si myslím, že tento návrh bol predložený trošku neskoro, takže chcem len povedať, že túto správu podporujem a musím povedať, že e, minulý piatok e, u mňa v mojej krajine, už som bola v Bruselu, ale tam, sa, tam bol pokus zo strany politikov, potom spoločnosti nejakým spôsobom zlúčiť jednotlivých hráčov aby sa to využilo efektívnym spôsobom. A e, ide o to, aby sa vysielanie, aby vysielanie možno, bolo možné aj na mobilných zariadeniach, čiže ten obsah je k dispozícii, e, ľudia by sa chceli pozerať na televíziu, ale ale nedieje sa to dostatočne rýchlo. Ale audiovizuálny obsah v digitálnom prechodnom období znamená, že je potrebná mobilita. Technické riešenia už existujú, bolo to vyskúšané minulý piatok v mojej krajine a myslím, že je veľmi dobrá správa e, vedieť, že e, sa to neskončí na tom malom spektre, ale sú inovatívne spôsoby, ako to možno ešte ďalej rozvíjať a využívať efektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Andreas Geis z Európskej komisie DG Connect. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, a dobré, e, dobrý večer, dámy a páni. Poprvé by som chcel začať tým, že sa poďakujem spravodajcovi za veľmi dobrý návrh správy, ako aj za návrhy, e, ktoré už tu boli spomenuté. Myslím, že to obsahuje veľa dobrých a vyvážených návrhov. Chcel by som spomenúť, dve otázky, ktoré spomenula pani spravodajkyňa. Dostupnosť, e, dostupnosť e, e, frekvenčného pásma 700 do roku 2020. Veľa sa hovorilo o 5G v oblasti štandardizácie komerčné využívanie v Číne v roku 2020, olympijské hry v Japonsku a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že je dôležité, aby toto frekvenčné pásmo bolo k dispozícii do roku 2020 pokiaľ to bude možné. A takisto aj to, že komisia avizovala akčný plán pre 5G. Ten akčný plán e, vyjde budúci týždeň. Všetci sa na ňu môžete pozrieť, môžete si ho preštudovať. Ak Európa chce zohrávať vedúcu rolu, tak musí teraz vyslať jasný signál, že toto sa udeje v roku 2020. Myslím, že je dôležité, aby sme sa, sa pokúsili eh, vyhnúť sa zbytočným prieťahom. Je len obmedzené množstvo dôvodov, ktoré by eh, opodstatňovali takéto eh, odsúvanie, napríklad nedosažiteľné cezhraničné dohody s tretimi krajinami mimo EÚ, zachytil som, že v niektorých prípadoch existujú pádne dôvody, e, ktoré sú dôležité a cestovná mapa musí obsahovať opodstatnenia pre e, oneskorenie, aby sme sa vyhli tomu, že posúvanie lehôd by malo dopad na iné členské štáty. Toto sú všetko dôležité body, ktoré treba mať na zreteli a ak dojde k predlženiu lehoty, tak by sa to malo diať vyložené v tomto kontexte aj pre tie krajiny, ktoré majú problémy, ako napríklad Taliansko, tak samozrejme tieto problémy treba zohľadniť a my sme ochotní spolupracovať s členskými štátmi, ktoré majú tieto problémy a hľadať riešenia. Myslíme si, že sú tu príležitosti aj v prípade Talianska, mm, kedy je možné zlepšiť a, a, zdroje spektra. Takisto sú tu dôl, pokiaľ ide o zariadenia, ktoré kupujú, budú kupovať spotrebitelia do roku 2020 aby to nebolo spojené s vysokými nákladmi a tak ďalej. E, megahertz pod 700 MHz downlink e, chceme podporiť spravodajkyňu, aby pokračovala v návrhu, ktorý bol predložený v oblasti downlink only. Myslíme si, že je to dobrá rovnováha, ktorú sme docielili v tomto v tejto časti pásma, pretože to poskytuje flexibilitu a správne nasmerovanie. Tento bod je dôležitý, aby sme teraz poskytli tento, toto nasmerovanie a aby sme ovplyvnili eh, medzinárodnú štandardizáciu, ale aj aby sme zabezpečili, že priemysel pochopí, ktorým smerom by sa mal uberať, eh, eh, aby Európa viedla, aby zohrávala vedúcu úlohu v kontexte 5G. Takže tá demonstrácia vo Fínsku, o ktorej sa hovorilo minulý týždeň, myslím, že to je dôležitý aspekt, ktorý jasne preukázal, alebo teda demonstroval túto technológiu downlink only. Ďakujem. Uh, Ďakujem za vaše poznámky a pripomienky, komisia. A teraz sa vrátime k našej spravodajkyni. Patricia, to ja. No, Máte veľa času, viacej ako 30 minút. Chcela som eh, prenechať rečnícky čas, pretože som bola príliš dlhá na úvod, len som chcela aj tak upresniť kolegov, aby sme pripravili stretnutia a kompromisy s tieňovými, ale jedna vec. My musíme robiť zákony, vyrovnania a aký je cieľ a cieľom je dosiahnuť čím skôr istú konkurenciu schopnosť alebo vyššiu schopnosť európskeho priemyslu, ale robiť to tak, aby sme nevyvolali reakciu po, proti Európe, aby sme nepostili občanov. Napríklad predstaviteľ komisie spomenul fakt, že musíme pochopiť to, že podpora týchto zmien prináša samozrejme aj určité nepríjemnosti pre užívateľov, ktorí majú napríklad staršie televízory, aby si kúpili nové. Nesmieme zabúdať na imič Európy, aby tam nebol ten obraz, že postup Európy postihuje tých najslabších, ekonomicky najslabších. Nesmieme strácať zo zreteľa ten cieľ, ale aj dopady Áno, preto som povedala, že potrebujeme trochu času. To nie je nejaká, to je nejaká výhovorka. Mali by sme to v radovaj. A problém deadlineu nie je to tak, že by to niečo povedali, že je to výnimka či predlženie. Nadvezujem na kolegu z ECR, je to flexibilita, ktorá nesmie postihovať iných keď hovoríme o harmonii, aj v harmonizácii nie všetci začínajú rovnakým dňom. Keď sa hovorí do dátumu, to znamená, že nemusia čakať na posledný deň, ale to je ten posledný termín. Samozrejme, sú určité krajiny, ktoré chcú ísť rýchlejšie, ale keď niekto chce využiť maximum času, nechce automaticky postihovať iných. Ja osobne, keď hovorím o roku 2022, ja to nechápem ako výnimku, ale vidím to ako serióznu flexibilitu a tiež ako e, dôkaz našej serióznosti, aby všetky krajiny boli schopné tento deadline splniť aby interpretovali ten e, deadline správne. Nejde tu o nejakú výnimku pre určitú krajinu, ktorá by potom bola v nejakom procese či pod kontrolou. Aby sme dali všetkým také podmienky, legitimné podmienky, aby mohli konať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. V ITRE sa bude hlasovať 14. septembra 2016, e, oktobra a rôzne je tu. Niekto máte, niečo bude rôzne? Nie. Desiatý bod, bod budúca schôdza bude 26. E, e, novembra 2016 od 15 do 16. Ďakujem. Nakon, veľmi dobre sme začali